Good afternoon. Pekné popoludne, dámy a páni. Vážení kolegovia, prosím, zaujmite svoje miesta. Mm, veľa bežan, vážení europoslanci, aj poslanci národných eh, parlamentov, prosím, usadte sa na svoje miesta, venujte mi pozornosť. Bolo, bo, byť dobre mm, pustiť sa do práce na čas a potom myslieť na čas. O to viac, že, že dnes po obede budeme mať dve pracovné časti. Panel číslo 3 dnešného seminára Ochrana údajov a výzvy spojené s uplatňovaním práva. A potom panel 4, kontrolóri a sprostredkovávateľia v súkromnom sektore a na strane zamestnávateľov. Budeme mať dvoch moderátorov. Je to pán Dimitrios Drucas a pán Sean Kelly na tú druhú poobednú časť. Potom bude hovoriť aj podpredsednička komisie pani Redingová. Má na starosti dôležité portfólio a síce základné práva a spravodlivosť a je kľúčovým hráčom komisie a má za úlohu prichádzať s iniciatívami v oblasti ochrany údajov, ako aj teda v spojení s návrhom nariadenia a smernice. O tom sme už začali hovoriť dnes do obeda a budeme e, v tom pokračovať dnes po obede a zajtra. Takže najskôr si vypočujeme pani podpredsedničku Viviane Redingovu a potom bude aj priestor na rozpravu. Takže tí, ktorí sa chcú prihlásiť do diskusie, aby už teraz e, sa prihlásili s dvihnutím ruky, aby sme si vás mohli zaznamenať. A hneď po tom, ako dohovorí pani Redingová, dostanete slovo. Takže nech sa páči, máte slovo. Vivian Reding. Ďakujem pekne, pán predseda, dámy a páni, veľa vážení europoslanci a poslanci národných parlamentov prvom rade vám chcem povedať, že naozaj na mňa zapôsobil e, program, ktorý vypracoval Európsky parlament. Je to solidný pracovný program a je to potrebné na prácu tých, ktorí sú zvolení občanmi a ktorí majú za, na starosti e, dbať na práva a zaručiť dobre fungujúcu ekonomiku. Ide o to sklbiť tieto dva aspekty, takže to platí tak pre národných poslancov ako, ako aj pre europoslancov. Je pravda, že dnešná rozprava je začiatkom novej etapy v oblasti ochrany údajov, pretože aj tie témy, ktoré ste si vy vybrali, e, tvoria jadro pravidiel ochrany údajov. Čiže hovorili sa tu o ochrane jednotlivcov, o rozvoji ekonomiky, o výzvach spojených s uplatňovaním práva, potom správa, ktorá by mala zaručiť účinnosť a konzistentnosť. Toto všetko sú identifikované témy a je teraz na čase možno sa pokúsiť o odpovede. Ja vám chcem povedať, že téma na e, tento panel e, ani nemohla byť lepšie zvolená, pretože budovať dôveru v globalizovanom svete, to je naozaj e, stredobod pozornosti. To treba spraviť. Viete, že pravidlá EÚ sú z roku 1995 Eh, vtedy iba percento obyvateľstva bolo, na, eh, on, bolo online, Facebook má 8 eh, rokov a cloud computing vtedy ešte vôbec neexistoval. Oblaky boli proste iba oblaky a teraz v roku 2012 vlastne je tu nová ekonomika a osobné údaje sú veľmi cenným prvkom. A analýza súborov údajov tu je náraz do 40 ročne na e, celosvetovej úrovni. Takže e, údaje sú akým, akousi novou menou digitálneho hospodárstva. Ako e, každá mena na to, aby bola úspešná, musí tu byť voľný pohyb, reforma ochrany údajov toto má umožniť, pretože sa vytvára jeden súbor pravidel pre celý vnútorný trh a viete taktiež, že voľný pohyb akejkoľvek meny závisí od veľmi e, cenného tovaru a tým je dôvera. A iba keď je dôvera spotrebiteľov, tak potom budú údaje dobre chránené. Naďalej e, ich budú e, jednotlivci zdôverovať e, úradom a podnikom. A mm, dôvera žiaľ e, slabne. 70 našich občanov si myslí, že ich osobné údaje v rukách podnikov môžu byť použité na iné účely ako tie, e, za akým účelom boli vyzbierané. Ak sa nám nepodarí zvrátiť túto tendenciu, ak nebudeme mať spolahlivé, konzistentne uplatňované pravidlá, ktoré e, urobia naše údaje e, lacnejšími a nebude posilnená dôvera, tak potom sa rútime e, priamo do múru. Vnútorný trh sa totiž to inak nebude rozvíjať tak, ako by sa mohol a je tu obrovský potenciál rastu na tomto digitálnom trhu. Napríklad cloud computing. E, ten oblak už e, znamená úspory pre podniky a vytvára nové príležitosti. E, má možný dopad na HDP zhruba tisíc miliard eur do roku 2020, takže je to naozaj faktor zmeny Takže my naozaj chceme zlepšiť absorpčnú schopnosť v EÚ. Chceme zrušiť prekážky. A jedna prekážka vyniká, to je, a to je vnímanie e, občanov, teda že s využívaním technológiami prichádzajú nové rizika. Keď hovorím s občanmi, s jednotlivcami, ktorí si robia starosti o to, čo sa deje s ich údajmi a aj s podnikmi, ktoré sa boja prerušenia eh, poskytovania služieb alebo eh, boja sa o bezpečnosť údajov v oblaku. Ako vidíte, naozaj tá, tá dôvera to je eh, hlavná prekažka, s ktorou sa musíme vyrovnať a preto navrhujem reformu pravidiel EÚ v oblasti ochrany údajov a ak chceme e, rozvinúť e, túto digitálnu éru, tak potom treba konať naliehavo. Chcem zablahoželať výboru LIBE za to, že si zvolili ochranu údajov ako tému tohto ročného medziparlamentného stretnutia. Taktiež ma teší ten ambiciózny harmonogram, ktorý vlastne uviedli obidvaja spravodajcovia, pán Drúcas a pán Albrecht, spravodajcovia výboru LIBE. Vďaka tomu mm, môžeme veriť, že sa dopracujeme k politickej dohode pri tomto reformnom balíku do konca írskeho predsedníctva, samozrejme vďaka dobrej e, práce cyperského súčasného predsedníctva. A ja naozaj vítam aj ten druhý pracovný dokument a teším sa na tie e, návrhy e, zrevidovaného znenia. Vďaka tomu budeme môcť pracovať ešte rýchlejšie. A chcem vás ubezpečiť, že Európska komisia toto úsilie plne podporuje. Chceme sa posunúť vpred. Pri týchto dvoch spisoch podporujeme tak parlament, ako aj radu. Spoločne pravidlá e, musia byť e, prispôsobené 21. storočiu. Dnešná schôdza e, je naozaj veľmi relevantná. Vy ste položili viaceré otázky. Na tie otázky bolo možné odpovedať písomne, ale možno aby som uviedla tie, tých nadchádzajúcich rečníkov, dovolte, aby som nadviazala na niekoľko bodov, ktoré sú mimoriadne dôležité. Vy ako národné parlamenty sa prirodzene staráte o vzťah medzi e, reformným balíkom a vnútroštátnou legislatívou a možno, že e, sa pýtate, prečo komisia navrhuje nariadenie a nie smernicu Poviem to veľmi jasne. Navrhla som nariadenie, pretože je to jediný spôsob, akým sa dá dosiahnuť cieľ, ako sa dá vyhnúť fragmentácii na jednotnom trhu a je to jediný spôsob, ako zaručiť e, e, jednotné uplatňovanie týchto pravidiel v celej EÚ. Smernica z 95 Ehm, mala za následok 27 rôznych, často protichodných pravidel v oblasti ochrany údajov. Je to skutočná mozaika, pokiaľ ide o normy a požiadavky. Kvôli tomu e, vznikla finančná ako aj administratívna záťaž. Súčasné rozdiely majú vplyv na konkurencieschopnosť európskych podnikov a európske podniky sú tými, ktoré sa už e, roky stiažujú na ťažkosti a na náklady, s ktorými sa stretávajú, ak majú uplatňovať 27 e, protichodných pravidiel e, kvôli pôsobeniu na vnútornom trhu. Takže priamo uplatniteľné pravidlá to naozaj zníži toto rozdrobovanie, zvyši sa právna istota, budú tu zharmonizované pravidlá Takže bude vnútorný trh otvorený a bez hraníc. Taktiež si uvedomujem tému spracovávania údajov v súkromnom a verejnom sektore a otázka, či by tu mal byť nejaký rozdiel alebo nie. Nič nové ani neprezentujem už v smernici z 95. nebol žiaden rozdiel medzi súkromným a verejným sektorom, takže my sme nič zásadné nezmenili v porovnaní so súčasnou právnou, súčasným právnym rámcom. Rozdiel medzi súkromným a verejným sektorom to nie je jednoznačné technologické zmeny to naviac ešte e, sťažujú. Uvediem príklad. Čo sa stane, ak miestny orgán e, si stiahne e, osobné údaje, vloží ich do oblaku, ale poskytne mu ich súkromný poskytovateľ, kde začína a končí súkromné a verejné, kde pôsobia obidva obidve tieto oblasti je to asi otázka na právnikov, ale nie je to úplne jednoznačné pre e, súkromné podniky. Nož ale neviem, či toto znamená, že akýkoľvek rozdiel nie je opodstatnený. E, nie. Sú totiž to prípady, kedy naozaj takéto rozlíšenie je opodstatnené. E, Verejné orgány budú spracovávať údaje e, vo verejnom záujme a nebudú vychádzať možno tak z súhľadu alebo e, pardon, súhlasu alebo nebudú e, mať nejaké iné daňové úvahy. Ale verejný sektor sa napriek tomu musí riadiť napríklad tými nastaviteľnými e, ustanoveniami súkromia a tak ďalej. Toto e, platí tak pre verejný ako aj súkromný sektor. Nedá sa to považovať za samozrejme. toho sú príklady z praxe. Musí to byť jasne stanovené. A potom sa to bude rešpektovať. Tu národné parlamenty budú naďalej zohrávať úlohu. Navrhované nariadenie identifikuje oblasti, ktoré sú mimoriadne citlivé na národnej úrovni. A, a naďalej sú upravované vnútroštátnou legislatívou. Napríklad, ako e, dosiahnuť rovnováhu medzi ochranou údajov a slobodou prejavu aký verejný záujem znamená, že je opodstatnené spracovávať údaje. Sú tu všeobecné princípy a tie znamenajú, že je potrebné eh, vypracovávať právne normy, napríklad pri eh, prejave slobode prejavu. A to uznáva aj nariadenie, teda, že sú isté špecifické citlivé oblasti, kontexte členských krajín a tu by to naďalej mali upravovať jednotlivé krajiny. Potom úloha komisie a, a národných orgánov. Čo sa týka úlohy komisie, ja si plne uvedomujem, že sa hovorilo o miere právomocí Napríklad, že komisia môže príjmať vykonávacie alebo delegované akty. Ja chcem zdôrazniť, že návrh nariadenia bol na schvál e, naformulovaný technologicky neutrálne, pretože ako si viete predstaviť, je e, zložité vypracovať nariadenie, trvá to naozaj veľmi dlho, je to zdlhavý postup a e, nedá sa jednoducho meniť nariadenie vždy keď sa zmení nejaká technológia, takže my musíme eh, sprevádzať technologické zmeny a nie im brániť. My musíme byť dostatočne flexibilní, eh, musíme byť pripravení aj na zmeny správania spotrebiteľov a preto eh, sa hovorí o možnosti vykonávacích právomocí a delegovaných aktov. Treba sa ubezpečiť, že pravidlá zásady nariadenia sa budú môcť uplatňovať aj na budúci technologický pokrok bez toho, aby bola potrebná e, plnohodnotná reforma nariadenia. A Lisabonská zmluva obsahuje e, delegované a vykonávacie akty práve z tohto dôvodu. Ale nemyslím si, že by tu mal byť nejaký principiálny protiklad alebo principiálne námietky voči delegovaným aktom. Ale potom sú rôzne typy delegovaných aktov. Samozrejme, o tých sa dá diskutovať. A ja som ochotná sa pozrieť na rozsah e, ich použitia, na ich povahu a ak e, si zákonodarcovia myslia, že by bolo dobre ich obmedziť iba na naozaj potrebné budúce technologické zmeny. Prečo nie? Som za pružnosť, takže by ma zaujímal váš názor na tú mieru splnomocnenia a mohli by ste taktiež možno naznačiť alternatívy. Možno v snahe vám to uľahčiť, poviem, že mať podrobné pravidla v legislatívnom akte znamená, že nebudete mať žiadnu e, flexibilitu. No a tomu sa treba vyhnúť. A ponechať príliš veľa na členské krajiny, to už e, podkopáva tú myšlienku mať jednotné pravidla na otvorenom trhu. potom e, naozaj posnažiť sa o zjednodušenie legislatívy. Etické kódexy nie vždy zabránia fragmentácii. To je isté varovanie z mojej strany. Ja som teda samozrejme e, povedala, že som ochotná sa pozrieť na e, jednotlivé delegované akty, akt po akte, aby sme sa ubezpečili, že sú potrebné, alebo či sa dá nájsť nejaké iné riešenie. Ďalší prvok. Vzťah medzi komisiou a národnými orgánmi pre ochranu údajov. Tie národné orgány naďalej budú chrbtovou kosťou um, uplatňovania týchto pravidiel. To je vedomá voľba, pretože Eh, by tu mohla byť trošku iná eh, voľba a síce mať jeden centrálny orgán pre celý jednotný trh. Ale preto som sa nerozhodla. Rozhodla som sa, že, túto spravo, eh, že toto ponechám na národných orgánoch ochrany. Oni sa pokúsia o súlad v ich práci to výrazne posilní váhu ich stanovísk, bude zaručený harmonizovaný prístup k akejkoľvek akémukoľvek európskemu prípadu, či pôjde o e, individuálny prípad alebo nejakú všeobecnejšiu záležitosť. A e, orgány posilnia aj svoju intervenčnú schopnosť. E, Vzájomné e, prehodnotenie so zohľadnením 1500 odborníkov v Európe to bude mať už naozaj veľkú váhu. vo vzťahu s vládou, e, s komisiou alebo aj vo vzťahu s obchodníkmi. Úloha komisia komisie pri tomto mechanizme zaručovania konzistentnosti. E, my sme naozaj tu ako posledná zastávka, ak to tak môžem povedať. A e, budeme konať iba, ak pôjde o súlad s európskym právom, ak teda bude spochybnený súlad medzi tým, čo bude v nejakej krajine a na európskej úrovni, alebo ak sa nebude nejak konzistentne uplatňovať nejaké pravidlo na ochranu údajov. Ja s ničím novým neprichádzam. Mm, Takýto mechanizmus existuje v iných politických oblastiach, napríklad e, v oblasti telekomunikácií a fungovalo to dobre doteraz. Komisia nemá žiadny úmysel byť nejakým super e, orgánom na ochranu údajov. Nie je to naša práca. Nemôže to byť naša práca, pretože jednotlivé prípady musia riešiť národné orgány, nie komisia. Aj to iba ak z individuálnych prípadov vyplynú nejaké všeobecnejšie otázky, tak vtedy by sa mohlo v krajnom prípade obrátiť, da, malo dať obrátiť na akéhosi e, rozhodcu, teda komisiu, ale to musí byť výnimka, nie pravidlo. Ďalšia dôležitá otázka, ktorú položili národné parlamenty, či nariadenie alebo smernica. point of view of the parliament The regulation and the directive should... Nariadenie alebo smernica, e, každopádne to treba vnímať ako balík. Sloboda a bezpečnosť našich občanov to sú vlastne dve strany tej istej mince. Sú to dva politické ciele, o ktoré ide v kontexte reformy európskych pravidiel o ochrane údajov po dvoj, eh, dvochroč, dvojročných konzultáciách vrátane úradov v členských krajinách je jasné, že to, čo je v rámcovom rozhodnutí, nie je uspokojivé. Máme naozaj mnohé pravidlá, rôzne právne nástroje a nie je jasné, teda, pardon, je jasné, že toto nejako neulahčuje hladkú výmenu informácií v rámci členských krajín a medzi členskými krajinami. Je to rámcové rozhodnutie z roku 2008, nahradí ho smernica a tu ide iba o cezhraničné spracovávanie údajov. Myslím, že to bola ďalšia z vašich otázok. Prečo som tam doplnila aj to vnútroštátne spracovávanie, nielen cezhraničné. Nuž vyplynulo to z konzultácií s ľuďmi z praxe. Polícia a súdy nám jasne povedali, že nerozlišujú medzi cezhraničným a vnútroštátnym spracovávaním. Ani sa to nevždy dá predpovedať vopred, či údaje zozbierané v jednej členskej krajine budú e, alebo nebudú vymenené cezhranične. A to nie je prakticky realistické e, urobiť takúto čiaru napríklad jednotná národná databáza bude obsahovať osobné údaje, ktoré boli zozbierané na vnútroštátnej úrovni, ale aj také, ktoré e, boli zaslané inou členskou krajinou. Nebolo by účinné vytvoriť dve samostatné databázy, pretože to jednoducho musí byť spolu a nebolo by účinné mať nejaké rozdielne pravidlá pre údaje, ktoré sú v jednej databáze. Čiže rozlišovať medzi vnútroštátnym a cezhraničným spracovaním údajov, to, to je veľmi umelé a máme veľmi integrovanú eh, oblasť eh, slobody, spravodlivosti a podozrivý eh, zločinec často je predmetom zatýkacieho mandátu v inej členskej krajine alebo jeho údaje sú e, zaregistrované v systéme ECRIS. A takéto národné údaje sú automaticky cezhraničnými údajmi a policia vlastne ani nevie, či tie údaje majú vnútroštátny pôvod alebo či sú z inej krajiny. Takže toto vyplynulo z konzultácie s políciou a e, súdmi a preto sme sa rozhodli, že už tu tento rozdiel robiť nebudeme. A vlastne tento argument platí pre celé nariadenie a e, smernicu, teda tým argumentom je zjednodušenie, hladká výmena údajov a, a ľahšie, ľahšia spolupráca v policajnej a súdnej oblasti. Niektoré národné parlamenty namietajú voči národ, medzinárodným dohodám, e, teda tie, ktoré mm, podpísali pred e, nadobudnutím účinnosti tejto smernice, čo ak e, tu nebude kompatibilita s budúcou smernicou, čo potom tu e, zmluva je veľmi jasná. Členské krajiny sú právne zaviazané zaručiť súlad bilaterálnych dohôd so zmluvou a s právom EÚ, takže musia prijať všetky potrebné kroky na odstránenie nesúladu. Myslím, že z právneho hľadiska je to jasné, ale ako sa to má urobiť v praxi? Je to otázka vzájomnej dôvery medzi členskými krajinami, teda to, že sa zmluvy budú uplatňovať a e, rôzne pravidla, čo sa týka prevodu údajov do tretich krajín. To, myslím, nie, nie je v záujme dobrej spolupráce, pretože e, môžu byť e, krajiny, ktoré sa budú štítiť, e, poskytovať údaje a iné sa budú štítiť možno menej, e, ale my chceme e, zaručiť bezpečnosť a uľahčiť výmenu. Ja chápem, že prehodnotenie súčasných dohôd, ak to bude potrebné, samozrejme predstavuje administratívnu Záťaža preto v smernici sa počíta s 5-ročnou lehotou na takéto revíziu. To je oveľa viac ako 2 roky, ktoré platia pre uplatňovanie smernice. A taktiež sa tu umožňujú transfery, ktoré budú neodkladne potrebné, ak pôjde o niečo mimoriadne dôležité, alebo ak pôjde o to zabrániť e, okamžitej hrozbe pre verejnú bezpečnosť, to samozrejme nemôže spadať pod nejaké reštriktívne pravidla. Operatívne potreby by mali byť zohľadnené aj v budúcnosti. Zdá sa, že predseda sa už e, pozerá na program a na hodiny, takže ak dovolíte, ja to tu teraz e, ukončím a budem sa tešiť na otázky. Thank you. Ďakujem vám. Ďakujem pani komisár Gardingová. Áno, máte pravdu. Dnes dopoludne sa nám podarilo zvládnuť čas a tak by sme to mali urobiť aj popoludní. Prvo, ako sa pustíme do nasledujúcich dvoch panelov, e, budeme mať ešte jedno kolo diskusie. Obdržali sme 6 e, prihlášok do diskusie, tak aby sme dodržali čas, každý má dve minúty. Takže prosím, snažte sa pridržať dvoch minút Prvé slovo má zastupca švedského e, parlamentu, pán Kolin. Ďakujem. Ďakujem za možnosť diskusie. Niekoľko slov k smernici. Takže keď hovoríme o existujúcej reglementácii v oblasti, ktorú ste spomenuli, hovorili ste o e, do, dokladoch z roku, dokumentoch z roku 2008 týkajúcich sa osobných údajov v rámci policajnej a súdnej spolupráce. Na rozdiel od toho, čo máme v súčasnej rámcovej smernici, e, súčasná smernica predpokladá, že údaje budú môcť byť vymieňané medzi jednotlivými členskými štátmi. Zo strany e, švedského parlamentu máme pocit, že na tejto úrovni naozaj sa nerespektuje princíp subsidiarity. Máte tu e, zaobchádzanie s osobnými údajmi na národnej úrovni a toto všetko by malo zostať reglementované na národnej úrovni, rešpektujúc princíp subsidiarity. Inak tu bude riziko, že tu dôjde k porušeniu trestného práva, národného trestného práva. E, máme veľmi málo času a Zvyčajne takéto rámcové rozhodnutie e, bude musieť byť aplikované v krátkom čase a my si myslíme, že v tomto štádiu je ešte priskoro vyvodzovať závery a hovoriť o tom, ako alebo či toto rámcové rozhodnutie je efektívne alebo nie. Ďakujem. Ďalší. Stag. Slovo má ďalej zástupca eh, spolkového snemu pán Gralt eh, Reichenbach. Ďakujem. Najprv vás chcem podporiť v tých zásadách, ktoré ste eh, vyslovili. Myslím si, že tá snaha dosiahnuť vysokú úroveň harmonizácie, to je správna snaha. Napríklad u nás v Nemecku ústavný súd už naznačil, že E, treba poč- keď sa počiarkuje e, len národná úroveň, tak je problém s dosiahnutím európskej úrovne. Ale mám ešte dve otázky. Tá prvá. Vidíte priamy súvis medzi ďalšom postupe medzi nariadením ku všeobecnej ochrane údajov a smernicou na ochranu e, a výmeny údajov, pokiaľ ide o oblasť E, spravodlivosti a policie, alebo je to nezávislé a bude sa to realizovať e, v nezávislých obdobiach. A druhá otázka, to týka sa to národných e, dohôd, o ktorých ste hovorila. Čo to znamená s ohľadom na dohodu SAFE Safe AB, teda je to dohoda Európskej únie E, teda údaje, ktoré sú zozbierané podľa tohto Safe HB dokumentu, e, sa môžu spracovávať v Spojených štátoch. A tá tretia otázka. E, vidíte tú otázku povinnosti súhlasu, či sa uplatňuje konzekventne. Teda E, potreba súhlasu, či sa predpokladá v smernici, ale v e, oceku 19 e, tam je oblasť, alebo prechádzate do, do oblasti protirečenia, takže nie je potrebné, aby sa ten princíp súhlasu zachovával konzekventne v celom dokumente. V zásade myslím, že by sa nám malo podariť udržať vysokú úroveň je viacero postupov, ktoré chceme podporiť a nechceme to nechať ísť do stratena. Ďakujem. A teraz dávame slovo španielskému poslancovi, členovi Senátu, Paulo Gómez. Ďakujem, Deserna, ďakujem pekne za to, že som dostal túto možnosť vystúpiť. Ďakujem aj za túto iniciatívu ja by som sa chcel zamyslieť trošku aj mm, a zároveň položiť otázku. Reflexia, že sa tu nastolila pochybnosť ohľadne rozšírenia regulačného rámca tohto nariadenia aj na prístup k údajom, z hľadiska zabezpečenia bezpečnosti štátu a teda aj k osobným údajom, ale ja si myslím, že podstata problému nie je len toto, e, ale ak e, v tomto návrhu chýba, nedos- e, chýba zmienka o regulácii a privátne firmy, profesionálne firmy sa venujú výskumu a skúmaniu, e, sledovaniu a získavaniu informácií tak e, korporatívneho charakteru z oblasti podnikov, ako aj osobných údajov. A v tomto zmysle máme pocit, že nebude dostatočná regulácia, ktorú navrhuje nariadenie, ale mali by sme byť trochu ambicioznejší a mali by sme stanoviť rámec aktivít pre tieto podniky a pre týchto profesionálnych vyšetrovateľov, e, rôzne výzvedné služby a tak. Poprvé si myslím, že by sme mali stanoviť istý register a v, vrátanie administratívneho kontrolného mechanizmu a po druhé, podľa nášho názoru by sme sa mali sústrediť na isté princípy pokiaľ ide o aktivitu týchto profesionálov, napríklad v prípade potreby, do akej miery je možné pristúpiť e, k tej či onej databáze, ktorá obsahuje osobné údaje, teda k ďalej kritérium proporcionality a tak ďalej. Podľa nášho názoru m, mm, práve e, chýbajú, chýbajú tieto prvky, pretože vieme, že existujú oblasti, kde sa takéto údaje zhromažďujú či už e, korporatívneho charakteru alebo o fyzických osobách. Teraz má slovo člen Európskeho parlamentu Enciu. Ďakujem, vážen... Ďakujem pani Redingovej za... Ďakujem pani Redingovej za jej prezentáciu a podporujeme e, e, tieto kroky a dúfame, že sa podarí ich ukotviť do nových legislatívnych aktov. E, chcem upozorniť na jednu vec, bez ktorej by ochrana údajov nemohla byť zaručená. A to je bezpečnosť databáz, ktoré sa dotýkajú citlivých údajov a osobných údajov E, existuje nová e, smernica, ktorá harmonizuje tresty za zneužívanie informačných technológií. A to isté sa týka porušení pravidel pre ochranu údajov, ale to, čo potrebujeme, sú databázy, ktoré sú garantované ako bezpečné. Takže popri eh, sankciách, pri zneužívaní, treba urobiť čosi viac eh, v boji proti eh, kybernetickým útokom. Člen Bundestagu, pán Konstantin Lutz, Ďakujem pani podpredsedničke. Súhlasím s vami, dôvera v ochranu údajov je predpokladom pre posun v digitalizácii. To je aj predpoklad tak form shopping a ten postup z dola nahor, to e, je to, čo čomu čelíme v posledných obdobiach. Takže toto nariadenie samozrejme je veľmi potrebné. Ale mám otázku. Do akej miery e, paralelný postup e, smernice pre uchovávanie údajov, ktorý je vlastne v protiklade so znižovaním objemu údajov, nie je to vlastne tak, že aj s ohľadom na e, občianskoprávne organizácie, ktoré sa e, zasadzujú za ochranu údajov, že e, je tu tiež potrebné vniesť potrebnú dôveru v prípravu smernice na teda nariadenia o E, uchovaní údajov. Teda tým je tá dôvera trošku podkopaná a to je treba zohľadniť. Ďakujem. Posledné slovo pani Romero López. Ďakujem, vážený pán predseda, aj pani Reding. Chcela by som sa spýtať, prečo ste navrhli túto smernicu? Prečo tu máme teraz v parlamente návrh smernice o nariadení o údajoch o pasažieroch skôr, ako sa schváli tento balíček smernica aj nariadenie o ochrane osobných údajov. Viete, že tento návrh smernice je diskutabilný, že vlastne ochranca osobných údajov a článok 29 e, sú v protiklade, pretože ochranca ľudských práv došiel k záveru, že tu nie je ani proporcionalita, ani efektívnosť. E, e, vždy sa hovorí, že to poslúži boju proti organizovanému zločinu a tak ďalej. To je dážnik, pod ktorý sa všetko ukrie, ale e, nezabúdajme, že ho nemôžeme spájať s dohodou, ktorú máme z USA, napríklad Spojené kráľovstvo, ktoré často sa dožaduje opting-outu, ale teraz Veľká Británia tlačí na parlament, aby táto smernica bola schválená bez toho, aby národné parlamenty takúto dôležitú a citlivú tému e, prerokovali. Veď to sa týka aj pasažierov, ktorí budú cestovať a musia, e, musia povedať, e, s kým pôjdu a kde budú sedieť ich spoločníci. To znamená, že sa. E, že sa tu vlastne narušuje ochrana údajov. Členské e, štáty a na úrovni parlamentov to neschválili. A táto citlivá téma by sa ne, nemala najskôr prediskutovať v národných parlamentoch a nemali by členské štáty najskôr požiadať, aby sa takáto téma nejakým spôsobom upravila. Ďakujem, ďakujem pani Romero. A teraz uh, eh, odzdávam slovo pani komisárke. Dúfam, že nám pomôžete, aby sme dodržali časový rámec, takže 10 minút vás poprosím tak vidím, ako to funguje v Európskom parlamentu. E, dúfam, že sa pokusím, Áno, pán predseda, áno, vy ste tu šéf. E, pozrite, čo sme urobili. Smernicu teraz prevádzame na nariadenie, aby sme sa vyhli fragmentácii a aby sme mali jedno pravidlo pre celý kontinent aby e, sa podniky mohli rozvíjať v tomto smere a aby občania vedeli, že ich údaje sú pod ochranou e, kdekoľvek e, sa nachádzajú v rámci Európskej únie. To sme neurobili to isté s, rámcovým, s rámcovou dohodou. Tu sme neprevedli na nariadenie, lebo uznávame, že rámcová dohoda ktorá sa e, dotýka aspektu bezpečnosti a uplatňovania práva, sa dotýka aj celého radu národných citlivých otázok, ktoré je potrebné upravovať národným právom. A to sa dá urobiť len toho smernice. E, to bol dôvod, prečo sme chránili otázku subsidiarity a aby sme neboli v konflikte s národným trestným právom. Preto sme sa neobrali cestou nariadenia, ale zostali sme na pôde smernice. E, chcem vám povedať, že neutralita Lisabonu tam nie je žiaden rozdiel pre ochranu údajov. Tam sa nerozlišuje medzi verejnou a súkromnou sférou, medzi obchodným a, a právom a, a, alebo vôbec uplatňovaním práva. Ochrana údajov pre jednotlivca je garantovaná rovnakým spôsobom a aj e, Charta základných práv predpokladá e, horizontálnu úroveň. Teraz úroveň ochrany v jednotlivých členských štátoch. A či sme to vzali do úvahy. A či by nebolo lepšie oddeliť nariadenie od smernice. Ja som povedala jasne. A to aj preto, že tu je e, horizontálna úroveň zmluvy a charty nie je možné uvažovať v jednej oblasti o právach jednotlivca a uvažovať alebo nezohľadňovať to aj na, v inej oblasti. Preto nariadenie a smernica sú balíček a musia e, zmeliť, e, e, musia zostať ako balíček. Áno, pokúsili sme sa v nariadení uviesť návrh, ktorý je ovplyvnený najvyššou úrovňou eh, ochrany v našich členských štátoch a nie najnižšou úrovňou. Eh, pretože sme presvedčení, že ochrana údajov musí byť silná. Safe Harbor. Tu sa nič nezmení v tejto oblasti. Safe Harbor zostane v platnosti. Súhlas Súhlas tvorí základ spracovania údajov. A musí to ale byť skutočný súhlas. Musí to byť informovaný súhlas. Nemôže to byť implikovaný súhlas. A to sa jasne stanovuje v nariadení. A teraz špecifická otázka o mm, súkromnej investigatívnej práci ukazuje sa, že nie je možné e, v nariadení urobiť jasný rozdiel medzi súkromnou a verejnou oblasťou, pretože tieto oblasti sa prekrývajú a spravodajcovia tu e, sedia a oni o tom vedia. Ja si myslím, že je potrebné, aby nariadenie zohľadňovalo túto otázku a ak je potrebné, tak samozrejme bude tu pozmeňovací návrh, ale vaša otázka podporuje môj argument, že nemôžeme robiť rozdiel medzi e, súkromnou a verejnou povahou e, e údajov, pretože e, v oboch prípadoch je potrebná ochrana údajov, najmä keď tá súkromná e, e, sféra preniká do tej verejnej. Alebo naopak. Mali by sme e, posilniť e, ochranu e, súkromných údajov. E, kybernetické útoky sú skutočnosťou a to je vo všetkých členských štátoch. Ja myslím, že členské štáty a naši partneri e, na iných kontinentoch posilňujú e, svoje možnosti, aby mohli bojovať proti kybernetickým útokom. Ale, tak ako to často býva, že tí, ktorí vymyslia nové kriminálne metódy, i, i, i, idú ešte ďalej ako e, tí, ktorí jej predchádzajú, ale eh, ubezpečujem vás, že hm, sa pokúšame robiť všetko preto, aby sme tomu zabranili. Forum shopping, to je jedna, jeden z dôvodov, prečo uh, v tej otázke súkromnej oblasti by bolo nesprávne pokračovať cestou smernice, pretože tu je jedno pravidlo, ktoré sa nemôže interpretovať e, iným spôsobom v jednotlivých územiach. A preto je tu mechanizmus konzistentnosti medzi e, národnými regulátormi, aby národní regulátori e, boli vystavení tlaku toho, čo robia ich kolegovia aby si mohli spolu sadnúť a poradiť sa, aby tu bola možná interpretácia a, a pre, prekročiť ten rámec. Ale forum shopping by nemal byť e, možný e, e, po zavedení tohto naredenia. Budem odpovedať teraz po nemecky, teda predbežné uchovávanie údajov. E, to je nemecká otázka nebudem všetkých teraz nudiť e, témou, ktorú ostatní nepoznajú. E, je to e, problém, ktorý sa musí riešiť v Nemecku. V Nemecku to rieši najvyšší ústavný súd a tam bol vyzvinutý z platnosti zákon a musí tu byť zavedený nový zákon. Moja kolegyňa Cecilia Malstrom ktorá eh, je zodpovedná za otázky bezpečnosti, zaujme stanovisko k ďalšiemu eh, vývoju v oblasti predbežného eh, uchovania údajov a ona je v ústavičnom kontakte s nemeckými ministrami v tejto téme. Otázka PNR. To je ďalšia zložitá vec. Viete, že to je vlastne úplne iná diskusia. V medzinárodných dohodách existuje kompetencia Európskej únie a parlament má konzultatívnu úlohu v tejto veci. A Európsky parlament celkom istie vie, pretože to sa týka nielen PNR, ale aj e, SWIFT, že to, to je veľmi, veľmi citlivá otázka a parlament napokon vždy súhlasil s týmito pravidlami. Viete aj to, že e, tak ako moja kolegyňa Cecilia Malstrom a ja tiež, e, e, my sme prišli, prichádzali pravidelne do výboru LIBE, aby sme informovali, vysvetľovali o tých zložitých rokovaniach, ktoré prebiehajú s našimi americkými partnermi, aby sme vytvorili istý rámec alebo rámcovú dohodu s našimi priateľmi v USA, aby sme sa nemuseli vždy znovu vrácať k základnej otázke ochrany osobných údajov, keď e, sa jedná o e, otázky bezpečnosti. Ďakujem pani komisárka Redingová. Ako obvykle ste zvládli svoju úlohu. Ďakujem, že ste boli medzi nami že ste si vymenili e, názory e, v oblasti e, ochrany údajov a tiež e, vaše iniciatívy v komisii. Ďakujem, že ste prišli medzi nás. A teraz e, otvárame tretí blok diskusie a predsedať bude kolega Dimitrios Drucas, ktorý je spravodajca smernice o ochrane údajov a tiež chcem pozvať ďalších členov panelu, pán eh, Daniel Druer, eh, Elze Brusser a Diana Alson, Alonso Blas, aby zaujali miesta na pódiu. Yes,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 Να σας καλωσορίσω και εγώ πολύ θερμά σε αυτή την τρίτη ενότητα των... Vítajte. Ešte raz vítam všetkých prítomných, najmä poslancov národných parlamentov. A teraz dovolte, budem hovoriť po anglicky. Poprvé, osobne by som sa chcel ospravedlniť, pretože O niekoľko minút budem vás musieť e, opustiť, čo sa zvyčajne nestáva v prípade moderátora alebo e, predsedajúceho panelu, ale všetci dobre viete, že v súčasnosti v Grécku e, vstupujeme do rozhodujúcej a veľmi dôležitej fázy pre nás všetkých, Viete, že kancelárka Merkelová je na oficiálnej návšteve v Aténach a na poslednú chvíľu ma pozvali e, na e, rozhovor alebo debatu do e, nemeckej televízie. Ospravedlňujem sa, že som to prijal, ale myslím si, že je to nevyhnutné, užitočné, a potrebné, aby sa v Nemecku ozval aj grécky hlas, aby tam počuli aj grécky hlas. Preto sa vám naozaj ospravedlňujem, ale môj kolega Axel e, sa podujal na to, že ma nahradí a on je za EPP spravodajcom, tieňovým spravodajcom e, k tejto smernici. Takže to je ďalší príklad efektívnej spolupráce medzi Grékmi a Nemcami. Nechcem byť zbytočne rozvláčný v tejto prezentácii. Máme tu pracovný dokument, ktorý bude vlastne akýmsi e, vodidlom a ja ešte chcem pripomenúť všetkým dve veci. Poprvé, potrebujeme, na to treba dávať pozor, potrebujeme mať rovnakú, identickú ochranu všetkých údajov vo všetkých oblastiach, vrátane súdnej a policajnej oblasti. To znamená, že mali by sme sa vyhnúť neschodným, realistickým e, cieľom. Má, chceme jeden jediný, jednotný e, právny nástroj, ktorý pokrie všetky oblasti v súvisiace s ochranou údajov. Ja som pragmatik a realista a chápem prístup komisie a tak, ako ho pred chvíľou opísala pani komisárka Reding, ale my v Európskom parlamente trváme na tom, aby sme e, tejto téme pristupovali ako k balíčku. Čiže my chceme toto riešiť e, nariadenie a smernicou ako jeden balíček. Aj z praktického hľadiska vlastne to bude ovplyvňovať náš modus operandi. A preto dovolte mi, aby povedať, aby som vyzval členské štáty, aby túto záležitosť riešili čo najrýchlejšie, lebo zdá sa, že sa ozývajú nejaké také reči, ohľadne cynizmu v prístupe k tejto problematike zo strany niektorých členských štátov. Chcem zopakovať, že my v Európskom parlamente trváme na tomto prístupe ako k balíčku a sme rozhodnutí tento prístup brániť. A to je už všetko a teraz dám slovo nášmu prvému hostovi, pán Hany. S ním som už dlhoročným priateľom a prežil som s ním nezabudnutelné chvíle. A pokiaľ ide o tému Cypru a vlastne prístupu Cypru do Európskej únie. Nech sa páči, Hanne. Ďakujem veľmi pekne, Dimitri, moderátor. Ako si už povedal, eh, v predchádzajúcich životoch ty a ja sme spoločne riešili mnohé témy a určite naše najexotickejšie e, sny e, sa netýkali toho, že sa stretieme jedného dňa tu na schôdzi o ochrane osobných údajov. Nie som tu ako host a nie ako expert, ale som zároveň aj predsedom e, podvýboru pre vnútorné záležitosti snemovne lordov a je pre mňa cťou, že sa môžem na tejto rozprave zúčastniť. E, pred letom nám komisia zaslala návrh smernice a nariadenia a my ho vlastne budeme e, prerokúvať. Vo všeobecnosti máme sme, súhlasíme s tým, aby vlastne E, naša debata vychádzala z týchto rokovaní. Tieto dve opatrenia vzbudzujú veľký záujem e, tých, ktorí veľmi široko môžeme nazvať zúčastnené strany v Veľkej Británii. Rovnako o túto oblasť prejavil záujem aj súkromný e, sektor, No a ja si myslím, že je veľmi dôležité venovať pozornosť e, názorom zúčastnených strán a v adekvátnych prípadoch, aby e, sa tieto názory e, prepracovali alebo pretavili do formy pozmenujúcich návrhov. No a teraz pokiaľ ide o smernicu, lebo tá je cieľom dnešnej schôdze, začlenenie všeobecných opatrení do európskych textov bolo v minulosti kontroverznou praktikou a preto súčasný návrh komisie nám pripada adekvátny a pragmatický a zdá sa nám, že obsahuje aj adekvátnu úroveň flexibility, aby umožnil každému členskému štátu eh, vziať do úvahy svoje vlastné okolnosti a svoju vlastnú situáciu. Napríklad u nás máme systém common law, to znamená, že máme isté pravidlá na aplikáciu týchto spoločných smerníc. Niektoré členské štáty sa nazdávajú, že e, rámcové rozhodnutie je dostatočné a to môže spôsobiť problémy v okamihu, keď začne, pokrač, keď začne pokrok v oblasti smernice. My by sme chceli, aby táto smernica vylepšila rámcovú dohodu. Ak bude smernica schválená, tak eh, sa budú aplikovať striktnejšie normy v oblasti ochrany, ochrany údajov, ako je to v rámcovom rozhodnutí. A to je niečo, čo v minulosti vyvolalo isté obavy. Ustanovenia smernice nie sú také striktné ako pri nariadení. Vrátanie napríklad ochrancu údajov Európskej únie E, náš výbor už predložil isté pochybnosti k tejto téme, ale je to ešte aj operatívny motív. Tak ako fungujú agentúry zamerané na ochranu údajov, e, tak je dôležité, aby sa naozaj rešpektovali e, práva občanov na ochranu osobných údajov ďalej. Pokiaľ ide o rizika, tak nám sa zdá, že tu je nedostatok E, koherentnosti medzi smernicou a nariadením, pokiaľ ide o ochranné doložky medzi e, privátnym sektorom a sektorom aplikácie zákona. Niektoré údaje ako PNR, ktoré sú získavané za obchodným účelom, môžu byť e, posunuté agentúram, ktoré sa zaoberajú aplikáciou zákonov, rovnako ako aj bankovým finančným organizáciám. A tieto údaje môžu byť použité v boji proti praniu špinavých peňazí. Možno, že by bolo dobré, aby sme e, tieto všetky ustanovenia zmierili medzi sebou. Ďalší rozdiel medzi e, rámcovým rozhodnutím a návrhom smernice je, že jedna nepokrýva domáce e, nakladanie s údajmi a druhá to ošetruje. A mnohí sú proti domácemu, nakladajú s týmito údajmi vylúčenie je považované za nevyhnutnú obeď, aby sa zachoval text. Ja sa skôr prikláňam k tomu, čo povedala pani podpredsednička Reding. Netreba e, sa jednoducho držať motivov a ideológií, ale z praktických dôvodov je veľmi ťažké stanoviť rozdiely medzi týmito dvoma kategóriami. A preto môj výbor nesúhlasí s názorom, ktorý sa často objavuje v rokovaniach a ktorý vyjadruje britská vláda. Nie je prakticky irealista, pokiaľ ide o transfer údajov v rámci členského štátu alebo medzi viacerými členskými štátmi. Takže naše postoji, postoje sa mierne odlišujú. Rovnako je dôležité poznamenať, že existuje celá séria komunitárnych nástrojov zameraných na ochranu údajov, medzi ktorými je aj nariadenie Europol, rozhodnutie Krym. A to sú nástroje, ktoré zahraňajú vlastné ustanovenia o ochrane údajov. Rovnako ako v rámcovom rozhodnutí tieto dispozície majú prednosť pred všeobecnými formuláciami smernice. To je taký zdravý, rozumný prístup, lebo všetko sa vypracúvalo E, takže sa zohľadňovali konkrétne e, záležitosti. Nová právna báza, ktorá vzýšla z Lisabonskej zmluvy, by mala znormalizovať fragmentáciu komunitárneho zákonného rámca, ale táto príležitosť v návrhu nie je využitá a nikdy nenavrhuje, aby sa spomalili rokovania, aby sme tento aspekt mohli zohľadniť. Keďže však smernica obsahuje návrh revízie, aby komisia revidovala e, túto smernicu po niekoľko rokov potom, ako vstúpi do platnosti, tak potom sa budú môcť analyzovať ďalšie aspekty e, ustanovení o ochrane osobných údajov. No a takýmto spôsobom by sme sa priblížili k cieľu, po ktorom všetci túžime vytvorenie jednotného digitálneho trhu. Ďakujem. Veľmi pekne ďakujem. Lord Hany. A na okraj alebo v rámci tejto spolupráce grécko-nemeckej sme vymenili moderátora, ale ja teda sa zhostím úlohy pána Trúca sa, teraz dám slovo pani Diane Alonso Plasa, ktorá pracuje v Europole. Veľmi pekne ďakujem. Bohužiaľ, nebudem vám môcť odpovedať po nemecky, ale chcem povedať, že je pre mňa naozaj cťou byť tu prítomná a obrátiť sa na vás, dámy a páni, z Európskeho parlamentu a z národných parlamentov. Vy zohrávate základnú úlohu v tejto debate a na úvod, pretože veľmi často my sme vnímaní ako bezpečnostné sily. Musím povedať, že táto smernica, na ktorej pracujem od roku 1994, e, belgické, holandské orgán, v belgických, holandských orgánoch a v komisii a potom som začala pracovať v Eurojuste a uvedomila som si, aký význam má súdna spolupráca v trestnej oblasti, aby sme mohli napraviť nedostatky v oblasti ochrany údajov. No a pokiaľ ide o reformu Eurojustu, tak ten vždy venoval veľkú pozornosť tejto základnej témy. To je veľmi dôležitá téma pre občanov, pre ich prácu, pretože spracovávanie údajov je nevyhnutné a zároveň je súčasťou našej každodennej práce. Veľmi pozitívne vnímame skutočnosť, že Európska komisia zohľadnila potrebu vziať do úvahy aj tretí pilier. V rámci článku 29 bolo povedané, že, že máme Lisabonskú zmluvu a jej ustanovenia, máme ale aj ďalšie nástroje z rozličných oblastí. Toto všetko bolo uznané v Lisabonskej zmluve v článku 60 sa nehovorí o jedinom nástroji, hovorí sa o normách v pluráli, hovorí sa o nezávislosti dohľadných orgánov. Všetko je to v, v pluráli. A preto je veľmi dôležité, aby tieto rôzne nástroje boli medzi sebou koherentné a aby mali adekvátnu vysokú úroveň ochrany. Potrebujeme, aby tu boli povinnosti, zodpovednosť a takisto je to aj povinnosť alebo práco, práva jednotlivca rešpektovať jeho práva. Cieľom by malo byť zlepšenie vzhľadom na rámcové rozhodnutie, tak ako to povedala pani komisárka Demir, to, e, Reding, to bolo príliš limitované a pokrývovalo vnútorné spracovanie údajov. Ale ako to môžeme brať do úvahy v prostredí, kde neexistuje komunitárna harmonizácia? E, za takýchto okolností to má taký všeobecný charakter. My splňame všetky všeobecné princípy smernice, nechýba nám koherentnosť, ale na, vyplývajúc z našich špecifických funkcií, e, časť pre Eurojus bola oveľa presnejšia, je tam väčšia e, právna presnosť. Ja si myslím, že to je vitálna záležitosť. Naše právne normy obsahujú isté ochranné položky, ochranné klauzuly, pokiaľ ide o jednotlivcov, myslím tým na obete alebo e, svetkov, ktorí sú v zraniteľnej situácii. Ďalej máme rôzne úpravy pre spracúvanie údajov a leho, lehoty, počas ktorých ich možno skladovať. Máme rovnako za obmedzenia, isté obmedzenia, revízia, aby boli v súlade s ostatným zákonodárstvom a tak ďalej a tak ďalej a všetky tieto normy boli aplikované na nás riadiaci systém, to je informatizovaný systém, kde my pracujeme e, podľa prípadov. Myslím si, že to je veľmi dobrý prípad dopredu pro, naprogramovanej privát, e, pri, e, programovaného súkromia. Myslím si, že my ponúkame ešte niečo navyše. V návrhu komisie sa ozvali niektoré hlasy, ktoré by mali najradšej jediný korpus noriem, ale nie je isté, že to by viac chránilo občanov, práve naopak mohlo by to skomplikovať ich situáciu. A preto si myslím, že právna e, istota je nevyhnutná a čím viac tieto normy budú zadefinované, tak tým viac treba zohľadňovať občanov a občanov pokiaľ ide o, práv, o individuálne práva, to je veľmi dôležité pre vás. Samozrejme, že je to veľmi citlivá téma. Eurojust veľmi často pra, pracuje na iniciálnej fáze a to je vyšetrovanie. A v takýchto prípadoch my nemôžeme odhaliť údaje bez toho, aby sme neohrozili vyšetrovanie, ale tu musíme postupovať kazuistickým spôsobom a musíme zohľadňovať všetky všetko, čo je v hre. A tu by som sa rada zmienila o prípade na jednom súde, kde bolo povedané, že Všeobecný súd splnil úlohy, ktoré si stanovil rozhodnutiami a dokonca presiahol svoje e, predsavzatia, pretože poskytol celú sériu detajlov bez toho, aby poškodil individuum jedinca. A to je tiež jeden dobrý príklad toho, že individuá jednotlivci nemôžu byť zbavení svojich práv. Takže Eurojust to je systém e, ochrany údajov, je to veľmi solidný systém má tam spoločný dohľadný orgán a jedného ochrancu údajov. My pracujeme s, so súdnymi orgánmi pri e, vývoji alebo rozvoji vyšetrovania a niekedy sme aj vylúčení na národnej úrovni národnou legislatívou a európsky dohľad sa, mm, sa nemôže vždy týchto rokovaní zúčastňovať. V Eurojuste nie sme vylúčení z dohľadnej činnosti. V každom okamihu bdieme nad tým, aby bola rešpektovaná nezávislosť súdnej moci. A ešte niekoľko zmienok k niektorým bodom, prečo Eurojust funguje tak dobre. Poprvé, Máme expertov, sudcov a orgány ochrany údajov, ktoré sú nezávislé a e, nie sú, ich členmi nie sú tí istí ľudia, ktorí pracujú v Europole. Naša práca je veľmi efektívna, máme 13 členov, ktorí sa 3-4 krát do roka stretajú v Eurojuste a ja viem, že v čase krízy všetko má svoju cenu a toto všetko stojí menej ako 48 tisíc za rok a rovnako e, sa zúčastníme aj súdnych skúmaní a potom e, aj odvolacie procesy pre jednotlivcov prebiehajú veľmi rýchlo a zúčastňujú sa ich národné orgány pre ochranu údajov sme plne transparentní, máme webovú stránku, tam môžete nájsť všetky údaje, aktualizácie správy, ako aj odvolania a rovnako máme e, spôsob takého súdneho konania a pokiaľ ide o národných poslancov, tak rada by som e, povedala, že my by sme radi dostávali údaje, od členských štátov, od národných e, orgánov pre ochranu údajov, aby s nami spolupracovali. E, to je predsa úplne logické. No a na záver chcem povedať, že my nie sme proti tomu, aby tu bola väčšia miera spolupráce a my sme, nie sme proti koherentnosti. My už sme splnili normy a myslíme si, že takto chránime občanov a že ponúkame totálnu právnu istotu. Takže e, nezružme tento systém, ktorý fungoval a na to, aby sme jeho efektívnosť vyhodnotili, urobme celú sériu štúdií, štúdií a pokúsme sa do toho zainteresovať všetky zúčastnené strany. Myslím, že môj čas už vypršal, ale chcem povedať, že máme veľké množstvo dokumentácie o našej práci a myslím si, že mm, všetky tieto Dokumenty už boli rozobrané, ale ja vám môžem poskytnúť ďalšie údaje. Ďakujem vám za pozornosť, ďakujem výboru LIBE, parlamentom, národným parlamentom za podporu, ktorú nám poskytli. Ďakujem. For... Ďakujem pekne za vaše slova. Teraz ideme k inej jednotke EU. Daniel Drewer je úradník zodpovedný za ochranu údajov, potom aj Marnix Auman, ktorý sa asi vyjadri neskôr, ale najskôr Daniel Drewer z tohto Európskeho úradu pre ochranu údajov. Ďakujem pekne, pán predseda pekné popoludne. Naozaj je mi cťou môcť pred vami vystúpiť. Ja som zodpovedný za ochranu údajov. Vedľa mňa sedí Marnix Auman z operatívneho oddelenia Europolu a e, bude neskôr odpovedať na otázky ohľadne operatívnej stránky. Spracovávanie osobných údajov to je jadro práce Europolu. Spracovávanie údajov to je e, podporná činnosť Europolu na boj proti organizovanému zločinu. Sú tu konzistentné pravidlá, ktoré pokrývajú všetky oblasti ochrany údajov. Naše pravidlá sú konzistentné so všeobecnými zásadami, ale v oblasti policie je to osobitná téma, ktorá si vyžaduje mimoriadnú pozornosť je to e, podmienené nielen e, bývalou štruktúrou troch pilierov, ale vyplýva to aj z článku 21 Lisabonskej zmluvy. Takže treba venovať veľkú pozornosť o spracovávaniu osobných údajov v prípade vyšetrovania e, podozrivých svetkov a obetí sú tu e, všetko, sú, to, e, sú tu rôzne IT systémy. Taktiež zábezpeky sú mimoriadnou témou. Predrečníčka Diana Alonso Blas už hovorila o nastaviteľných parametroch e, a týmto sa musí riadiť aj Europol, aj Eurojust. Špecifické pravidlá sú taktiež dôležité pre presun údajov do tretich krajín a v kontexte prebiehajúcich vyšetrovaní. Pravidla Europolu poskytujú ďalšie zábezpeky pre kategórie dotknutých osôb, teda konkrétne, kedy sa môžu ich údaje spracovávať a taktiež lehoty, e, zachovávanie, obmedzenia s pravidelnou aj revíziou osobných údajov. Tým sa riadíme. Údaje musia byť presné, relevantné a E, primerané. Tieto pravidlá sa týkajú všetkých operácií spracovávania údajov, ktoré uskutočňuje Europol a bude to aj po nariadení vo vzťahu s akýmkoľvek novým systémom, ktorý môžeme vypracovať na základe e, článku 10 e, nariadenia Rady o Europole. Potom požiadavky občanov na Europol. Otázka, či sa ich údaje spracovávajú našimi systémami. Ja chcem povedať, koľko takýchto žiadostí sme obdržali v roku 2006 iba 19 požiadaviek, ale dnes za tento rok už je ich viac ako 600. Europol má systém na spracovanie takýchto žiadostí a taktiež úzko spolupracujeme s členskými krajinami, ktoré nám poskytujú údaje. A akýkoľvek jednotlivec e, sa môže obrátiť aj na orgány dohľadu, aby si bol istý, že spôsob, akým boli údaje o ňom zozbierané, spracované a uskladnené, sú v súlade s rozhodnutím a preto Europol musí presne vedieť, odkiaľ pochádzajú údaje, ktoré máme v databáze My uh, po žiadosti okamžite dáme vedieť, či máme nejaké údaje a potom sa môžu vykonať isté úpravy a opravy. Potom zábezpeky v kontexte spolupráce s tretimi krajinami. Europol si môže vymieňať osobné údaje s tretimi krajinami iba na základe uh, operatívnych dohôd. Máme podobný systém ako Eurojust, to znamená, že musíme rade poskytnúť e, hodnotenie, kde sa pozrieme zbližšia na legislatívu v danej tretej krajine a taktiež sa pozrieme na konkrétne postupy polície a dozorných orgánov, teda v tej krajine, s ktorou chceme v budúcnosti spolupracovať. Rada potom môže informovane rozhodnúť pretože má konkrétnu predstavu o situácii v tretej krajine. Medzinárodné dohody Europolu a tretich krajín obsahujú ustanovenia o ochrane údajov a zdôrazňuje sa e, ochrana a taktiež účasť e, policajných a súdnych orgánov v tretej krajine. Je tu článok 16 Lisabonskej zmluvy a tu sa hovorí, že akékoľvek operácie musia byť pod dohľadom Eh, orgánu eh, na dozor. Treba mať účinný systém monitorovania a to už tak je od roku 1995. Uplatňovanie pravidiel je pod dohľadom Europolu, ale eh, zohráva tú úlohu aj ochranca a dozorné orgány. Je tu E, za 27 členských krajín. Väčšina údajov, ktoré má Europol, pochádza z členských krajín. Potom analytické správy, ktoré my poskytujeme členským krajinám, tie e, sú výsledkom našich e, analytických pracovných spisov. No a toto platí od chvíle zozbierania členskými krajinami, poskytnutia Europolu, analýzou, Europolom a zaslaním späť členským krajinám a preto je dôležitá spolupráca s dozorným orgánom a Europolom a takto je aj dnes. Teraz platiace pravidlá v Europole je to systém, ktorý už dobre funguje niekoľko rokov. Je tu účinný mechanizmus a aj dnes sa ochraňujú osobné údaje, ak ide o prebiehajúce policajné vyšetrovania. Ak by sa tu niečo malo zmeniť, tak eh, by to malo byť eh, naozaj podrobne zhodnotené, či to prinesie nejakú výhodu. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Drever. Teraz od praxe k vede a e, preto z Max Planck inštitútu vo Freiburgu pani Elste Busser špecificky pre medzinárodné trestné právo. Ďakujem pekne, pán predseda. A ja sa chcem poďakovať výboru Líbe za to, že som pozvaná na toto stretnutie. Ja zastupujem akademickú obec a preto sa chcem zamerať na jednu špecifickú výzvu súvisiacu s uplatňovaním práva a podľa mňa je to hlavná výzva, čiže obmedzenie sa na účel zbieranie osobných údajov a spracovávanie s cieľom odhalovať, predchádzať, vyšetrovať, stíhať alebo vykonávať trestné sankcie. Už sa to tu viackrát spomenulo. Mali by sme pamätať na zvýšený tok e, osobných údajov e, od podnikov smerom k policii a súdom, e, napríklad monitorovanie nejakého jednotlivca, jeho nákupných e, zvykov. Podľa toho sa dá zistiť, či sa plánuje nejaký trestný čin. Zásadné je rozlišenie medzi troma typmi účelov. Poprvé, e, pôvodný účel, osobné údaje sú zozbierané s cieľom vyšetrovania a potom dva ciele, ktoré sú odlišné. Čiže eh, osobné údaje zozbierané eh, za iným účelom, ale spracovávané v rámci trestnoprávneho vyšetrovania. A tieto ciele môžu byť buď kompatibilné a nekompatibilné. To týka pôvodného zámeru. Ak sa pozrieme na súčasný návrh, tak vidíme článok 4, kde sa hovorí, že osobné údaje majú byť adekvátne, relevantné a neprehnané. Myslím, že by sa to dalo ešte posilniť. Tu e, by zásada minimalizácie zo zbieraných údajov by mohla byť explicitnejšie zahrnutá a vyjadrená. Tu taktiež vidím príležitosť na e, zdôraznenie požiadavky potrebnosti, čiže ak to naozaj je potrebné pre trestnoprávne vyšetrovanie, tak potom môžu byť zozbierané údaje. Ak to je v rámci odhalovania, predchádzania, vyšetrovania alebo stíhania, ale musí ísť o špecifický priestupok alebo trestný čin alebo, špeci- alebo konkrétnu osobu. A je tu taktiež mm, právny akt z 97., ktorý vypracovala Rada Európy. Potom ďalšia skupina, e, kompatibilné, nekompatibilné ciele. Je to e, tradičná e, téma, pretože zatiaľ nie je definícia kompatibilného cieľa. Teraz ale prišla chvíľa o tomto diskutovať a ja to chcem využiť a pokúsiť sa o zadefinovanie kompatibilného cieľa. Je to ťažké, ja si to uvedomujeme, ale možno aspoň naznačiť, čo je kompatibilný cieľ a potom to zahrnúť do návrhu. Takýto pokus o definíciu by mal e, hovoriť o tom, že e, musí tu byť nejaký funkčný ekvivalent, čiže istý stupeň konvergencie, viac ako len relevantný cieľ druhý predpoklad. Kompatibilný cieľ by mal byť minimálne predvídateľný e, pre dotknutú osobu, osobu, ktorej údaje sú zozbierané a taktiež osobné údaje by mali byť e, použité na kompatibilný cieľ, iba ak je to potrebné pre e, vyšetrovanie špecifického trestného činu alebo ak sa to týka konkrétnej osoby. Nekompatibilné ciele, to sa myslím, že dá ľahšie zadefinovať. A tu plne súhlasím s tým, čo vlastne povedal Európsky úradník pre ochranu údajov. Keď sa pozrieme na článok 7 návrhu smernice, tak tam nie je samostatná výnimka z normy z, toho, z tej zásady obmedzenia sa na účel. Takže musíme sa trošku odkloniť od tohto článku 7, pretože je to úloha, ktorá vyplýva z článku 1 návrhu. Možno, že by bolo lepšie tam vložiť samostatnú, samostatnú výnimku z tejto zásady. Teda malo by to byť e, zákonné, potrebné v kontexte špecifického trestného činu alebo vo vzťahu na konkrétnu osobu. A ešte chcem hovoriť o ďalších e, rozlíšeniach, ktoré vítam v tomto návrhu. E, rozdiel, čo sa týka rôznych stupňov presnosti a spolahlivosti osobných údajov. Keď hovoríme o trestnoprávnych vyšetrovaniach, tak je zásadné rozlišovať medzi e, spravodajskou činnosťou, hodnotením a dôkazmi, ktoré by sa dali použiť v kontexte e, konania, trestno, trestného konania. Ide tu aj o práva a preto treba rozlíšiť tieto stupne presnosti a spravodlivosti spolahlivosti a myslím, že dobré informácie by mohol poskytnúť Europol, pretože oni vedia, čo je e, potvrdené a čo nie je e, potvrdený údaj. Potom kategórie e, dotknutých osôb. To vítam v súčasnom návrhu. Opäť by som tam chcela explicitnú odvolávku na právo na spravodlivé konanie pretože podozriví tvoria si tú najväčšiu kategóriu dotknutých osôb, ale potom svetkovia, e, obete a netreba zabúdať aj na deti. A preto chcem poukázať na to, že Eurojust tieto informácie už zapracovala do svojich pravidel o spracovávaní údajov alebo ochrane údajov. Takže teraz k výzvam, ktoré vyplývajú z tejto diskusie, ale ešte tých chcem zablahožovať komisii za odvedenú prácu pri vypracovaní týchto návrhov a teším sa aj na ďalšiu diskusiu, ktorá sa týka niektorých aspektov, ktoré treba ešte doladiť. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne pani Elstep Büsser a teraz chcem ešte požiadať o slovo pani Anna Fielder z Privacy International London. Ďakujem, pán predseda. Môžem povedať e, znovu to, čo sme už počuli v inom paneli, že väčšina diskusí zainteresovaných subjektov e, sa týka regulácie a teda nariadenia a menej e, o smernici, ale občanov sa viac e, dotýka toho aspektu verejného uplatňovania práva. A preto vám chceme poďakovať výbor LIBE za e, zorganizovanie tohto dôležitého panelu a za to, že ste pozvali aj Privacy International. Niečo o nás. My sme e, dobročinná organizácia, ktorá má 22 rokov, je zaregistrovaná v Spojenom kráľovstve a venujeme sa ochrane údajov po celom svete a zasadzujeme sa za e, zákonný dohľad e, nad údajmi. Takže my prirodzene e, vítame a podporujeme úsilie zo strany inštitúcií EÚ pri revízii Eh, rámca ochrany údajov, aby sa dosiahla vysoká úroveň ochrany údajov. Eh, v tejto krátkej prezentácii sa dotknem dvoch bodov. Eh, ten prvý rozsah smernice malo by sa dotýkať len cezhraničných výmen alebo aj domácich. A potom chcem hovoriť aj o obsahu smernice a ako to navezuje na e, e, nariadenie a otázku práv občanov. My si myslíme, že rámcové práva EÚ e, v oblasti ochrany údajov by sa mali vzťahovať na domácu oblasť, ale aj na cezhraničnú oblasť. Pán Druca hovoril o tom, mali by sme mať na stole len jeden návrh právneho predpisu, ale e, to sa vlastne teraz aj deje e, smernicou e, na ochranu údajov. Väčšina členských štátov aplikovala súčasnú smernicu a v oblasti ich uplatňovania práva. A dokonca aj v krajinách, kde uplatňovania práva sa koná v iných oblastiach, teda napríklad Dánsko, Holandsko alebo Nemecko, e, ide o tie isté e, ústavné e, princípy, ktoré podporujú princípy ochrany údajov. Ale teraz máme tu niekoľko oddelených samostatných smerníc, takže štáty budú musieť adaptovať dva predpisy. A to povedie e, k oslabeniu e, ochrany e, údajov pre občanov vo všetkých situáciách. Nevyhnutne transpozícia smernice v rozličných štátoch bude vieť, viesť k fragmentácii a práve tomu chce predísť nová, nové naredenie. Samozrejme, budeme tu mať 27 rozličných režimov pri uplatňovaní práva a to nezabezpečí konzistentnú úroveň ochrany práv jednotlivca, keď sa e, zdieľajú osobné informácie medzi členskými štátmi. Dochádza tu potom k neistote, najmä keď sa e, údaje využívajú pri uplatňovaní práva a to je stále častejšie a o tom sa bude hovoriť ešte viac v nasledujúcom paneli. A národné orgány budú musieť uplatňovať rozličné e, zákonné predpisy e, pri e, uplatňovaní práva alebo pri všeobecných cieľoch. A ešte dôležitejšie sú práva jednotlivca. Európska únia pracuje na tom, aby existovali minimálne štandardy na ochranu základných práv ľudí, ktorí sú predmetom vyšetrovania a obvinených. A v roku 2009 e, Rada pre e, spravodlivosť navrhla e, právne opatrenia, teda poradenstvo, právo na preklad, ochrana zraniteľných subjektov, kontakt s rodinou a tak ďalej. Ale ochrana údajov v tejto cestovnej mape nie je zahrnutá. A to by ale malo byť podstatnou súčasťou tohto ehm, dokumentu, aby sme zabezpečili, aby ehm, justičné rozhodnutia jednej krajiny boli uznané aj v inej krajine. A ehm, máme tu odlišnosti v jednotlivých krajinách a toto je dôvod, ďalší dôvod preto, aby navrhovaná smernica bola aplikovaná aj pre vnútornú štátnu výmenu informácií. A teraz otázka podozrivých. E, dotýka sa to aj e, obetí a je preto veľmi dôležité, e, že tu sa nakladá s veľmi citlivými osobnými údajmi a preto občania sa nachádzajú alebo sú vystavení riziku. Ide tu napríklad o získavanie DNA, biometrických údajov a často ide o deti a e, tieto údaje sa uchovávajú na dlhé obdobie. Napríklad v Spojenom kráľovstve e, policajná databáza uchováva údaje e, asi 20 obyvateľov a to je 15 miliónov ľudí a E, tam je asi 6 miliónov nevinných ľudí. Preto je veľmi dôležité, aby ustanovenia navrhovanej smernice boli rovnako silné a boli harmonizované s, e, s nariadením pre všeobecnú ochranu údajov. A teraz to ale tak nie je. A mňa zaujalo, že to nikto nespomenul. Možno kolega z inštitútu to spomenul, ale spracovanie e, princípy, pokiaľ ide o spracovanie údajov, sú tu dvojznačné a nie sú také ambiciózne. Práva nositeľov údajov sú slabšie, ako to bolo v predchádzajúcich predpisoch a kontrolné orgány majú menšie právomoci sú menej reštriktívne a do, orgány dohľadu majú menej a slabšie právomoci. Niekoľko príkladov. Napríklad obmedzenie cieľa, ten princíp obmedzenia cieľa. Nariadenie hovorí, zbieranie údajov a spracovanie údajov by malo byť obmedzené na e, minimálny rozsah. Smernica hovorí, tam sa hovorí not excessive, takže by to nemalo byť nadmerné. A práva nositeľa údajov. E, tam to nie je tak silné, teda e, kont- kontrolné orgány nemusia byť také transparentné. Členské štáty by mohli vydávať zákony, ktoré e, môžu stanovať celé kategórie údajov, ktoré nie sú predmetom ochrany kontrolné orgány nemusia dokazovať e, súlad s navrhovanou smernicou a deti sa tu vôbec nespomínajú. Takže vo všeobecnosti vítame úsilie vyvinuté za posledné 3 roky na strane inštitúcií EÚ pri revízii z rámca ochrany údajov, aby sa dosiahla vysoká úroveň ochrany údajov. Ale ešte sme sa tam nedostali, takže my, subjekty údajov, naliame na vás, legislátorov e, zo všetkých e, častí Európskej únie, aby ste zabezpečili v prvom rade to, aby sektor uplatňovania práva bol predmetom takých istých pravidel na ochranu údajov, ako aj ostatný e, súkromný a verejný sektor. Potom ochrana musí sa vzťahovať a nie len na cezhraničnú, ale aj vnútornú menu údajov. A po tretie, celé, celá táto oblasť musí byť e, e, prednávaná a schvalovaná ako jeden balíček. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne za e, vaše prezentácie. A teraz prejdeme k diskusii, kde môžete predkladať vaše otázky. Samozrejme, nie je to jednoduché. ako politik, eh, politici samozrejme musíme držať tú rovnováhu medzi eh, záujmami spoločenstva a jednotlivca. A je to veľmi obťažná oblasť a teda do akej miery, ako ďaleko štát môže zájsť a kde by mal byť zdržanlivejší. E, prosím vás, e, teda, aby ste sa zapojili do tej diskusie, dve prihlášky do diskusie už máme, takže prvá kolega Alvero. Ďakujem, pán Fos. Ja myslím, že táto plus sa dá ľahko popísať, my ako členské štáty sme právne štáty a podľa toho musíme konať a to nás odlišuje od diktatúr a bananových republik. Teda pridržáme sa eh, pravidlá a zákony, ktoré si sami tvoríme. A eh, to, čo hovorila kolegyňa z eh, Inštitútu Max Planck a tiež Privacy International, to je to, čo nás trápi. E, to sa samozrejme nedostalo na stôl len návrhom smernice. Je to dlhší problém. Teda otázka, čo je kompatibilné. Ja chcem položiť otázku, pretože e, smernica odkazuje na e, nariadenie a naopak. A už v prvom semestri právnického štúdia sa človek dozvie, že toto je veľmi dôležitá otázka. Tu sa otvára veľmi, veľmi široká oblasť. E, chcem sa teda spýtať na to, či to, čo nariadenie nariaduje súkromným e, subjektom, či to možno nariadiť aj verejným subjektom. Musím povedať, že rozhodujúce musí byť, nemož, nie je možný prístup k údajom bez súdneho príkazu. A tiež e, žiaden prístup k údajom nositeľov e, tajomstva spolania, teda kňazi, lekári a tak ďalej. Toto treba vyjasniť. A potom otázka ďalšia, do akej miery e, i, i, teda tá, tá správnosť e, údajov, a to je pracovný dokument spravodajcu, teda tie nástroje, ktoré sa vytvorili e, prímským dohovorom, tam sa hovorí o kontaminových údajoch, ktoré možno postúpiť z, ďalšieho, e, z jedného štátu do ďalšieho, takže to potom ale veľmi komplikuje nakladanie s týmito údajmi. Takže tieto základné otázky. E, koho sa to týka, je to udržateľné, teda žiaden prístup e, e, štátnych orgánov bez súdneho príkazu a žiaden prístup k údajom nositeľov služobného tajomstva a potom možno tieto ustanovenia preniesť aj na štátne inštitúcie. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem. A Ďalšie vystúpenie, nech sa páči. Ďakujem pekne, výborne ste vyslovili moje meno. Eh, chcela by som predniesť istú úvahu, ktorá možno, že nie je práve najadekvátnejšia pre toto prostredie, pre dnešné stretnutie, ale trošku by som chcela nadviazať na vystúpenie pani Fielder, ktorá zastupuje Privacy International a chcela by som sa jej spýtať, aké vzťahy udržiava s Transparency International, pretože to sú dve organizácie, ktoré E, skutočne riešia niečo, e, čo znepokojuje mnohých občanov. Už mu, veď vidíme, že o ľudí e, znepokojuje, že sa nehovorí o niečom, keď existuje požiadavka zo strany obyvateľov o práve na súkromie, a to nielen v, súkromnom, ale aj vo verejnom sektore, ale toto znepokojenie sprevádza ešte ďalšie a nie menej sociálne významné znepokojenie a síce ide o potrebu transparentnosti najmä v verejnom sektore, vo verejnej e, správe a myslím si, že toto sú dve oblasti, ktoré e, môžu ísť ruka v ruke, pretože to sú tak trochu dve strany jednej mince treba pripraviť veľmi dobré regulačné opatrenia, e, pripraviť garancie o práve na, pri, e, na súkromie, ale na druhej strane je tu právo na informáciu, na prístup k informáciám, verejný prístup k informáciám, najmä pokiaľ ide o toto právo, to prináleží občanom a nie administratíve. Ako teda konať, keď dôver ryhodnosť občanov, podnety k lepšej práci, podnety k transparentnejšej, otvorenejšej práci sú tiež veľmi e, potrebné a dôležité, pretože od nás si vyžadujú odpovede na vážne problémy súčasnej doby, ako je ekonomická kríza a zároveň e, od nás vyžadujú, aby sme boli prístupnejší a pracovali otvorenejšie preto by som chcela vedieť, či európske inštitúcie e, chcú aj paralelne aj takýto balíček otvoriť, teda okrem garancie práva na súkromie aj ďalší balíček, ktorý ide e, smerom k potrebnej e, transparentnosti najmä verejného sektora. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pani Zepel tiež si želala vystúpiť, nech sa páči. E, ja som e, vlastne ani nechcela veľmi vystúpiť, lebo som si myslela, že tu bude veľa e, vystupujúcich z národných parlamentov a preto som sa zdržala. Ale chcem využiť túto príležitosť na to, aby som poukázala na jednu vec, ktorá na prvý pohľad vyzerá protirečivo. Pani Redding hovorila o pojme building trust, o budovaní dôvery a my v Štokholme sme použili e, formuláciu, že spolupráca musí vychádzať zo základu a tým je vzájomná dôvera. A teda si kladiem otázku, je tu dôvera alebo ju treba len vytvoriť? A myslím si, že toto vytváranie dôvery sa nemôže obmedzovať len na to, že občania musia dôverovať e, technológiám a tomu, ako štáty nakladajú s údajmi. Občania takisto musia dôverovať európskemu právnemu štátu a ja používam veľmi vedome tento pojem, pretože aj napriek mnohým kritikám, ktoré odzneli na európsky systém, pokiaľ ide o práva občanov, tak vôbec nebudú chápať, že e, ich práva sa e, riešia inak, v niektorých členských štátoch lepšie, v iných štátoch horšie. Občania chcú, jednoducho chcú dobrú ochranu svojich údajov a svojich práv. A preto si myslím, že je dôležité, aby v rámci policajnej a súdnej spolupráce boli, existovali isté právne úpravy, ktoré budú garantovať rovnakú úroveň noriem vo všetkých členských štátoch. Pretože tieto údaje, ako sme už počuli, nezotrvávajú v jednom členskom štáte, v hoci ktorom okamihu, či som obeď, e, svedok a tak ďalej, môžem byť zapojená do procesu v inej členskej krajine a ja si chcem byť istá, že sa s mojimi údajmi bude nakladať adekvádne a chcem mať istotu, že moje údaje z jednej krajiny do druhého budú presunuté len vtedy, ak budú naozaj potrebné pre riešenie konkrétnej veci a že tieto údaje zotrvajú a že budú chránené a nedostanú sa do rúk novinárom alebo ďalším nepovolaným. A preto e, si myslím, že by sme mali prestať hovoriť, že treba rozlišovať medzi národnými a nadnárodnými údajmi. To nie je správny prístup. A preto pokiaľ ide o význam, ktorý majú údaje a o ich výmene na úrovni policajnej a súdnej spolupráce, je to prvok, ktorý nemôžeme stratiť e, z, zo zreteľa. My vždy môžeme e, vždy podporovať e, štátne záujmy. Nakoniec existujú tu zákony a treba garantovať ochranu údajov a treba povedať, že práve preto, že potrebujeme túto spoločnú vzájomnú dôveru medzi občanmi a inštitúciami, musíme a chceme byť čestný a úprimný v okamihu, keď uznáme, že treba ešte veľa urobiť v oblasti súdnej a policajnej spolupráce. Kultúrne rozdiely medzi jednotlivými krajinami nemôžu narušiť dôveru občanov. Občania musia vedieť, že aj napriek veľkým rozdielom e, ochrana ich údajov musí byť garantovaná. Preto si myslím, že ešte v tejto oblasti máme naozaj veľa čo robiť. Ďakujem a ešte skôr, ako dám slovo hosťom. Neviem, či niekto viac si želá vystúpiť. Ak nie, tak sa vrátim k zástupcom predsedníctva a dám vám slovo. Tak dobre, odzneli tu viaceré otázky, ktoré poukazujú na komplexnosť tejto témy a napätie, ktoré existuje na jednej strane medzi ochranou e, súkromia jednotlivcov a na druhej strane je tu potreba, e, ktorú cíti e, v oblasti spolupráci súdnych a policajných orgánov. A toto všetko e, spôsobuje permanentné napätie. Nemyslím si, že my tento problém môžeme jednoducho ponadeň prejsť alebo povedať, že jedna časť bude prevažovať na druhou. Takže my sme teraz e, vlastne nutení prijímať zákony v tomto prostredí a musíme uznať existenciu tohto napätia a snažiť sa nájsť rovnováhu. A druhá vec, myslím si, že tu hovoríme o prostredí, kde tie zmeny sú permanentné a rýchle. Pred 20 rokmi predsa si nikto nedokázal predstaviť situáciu, v akej sa nachádzame dnes v oblasti komunikácie a prenosu údajov. Takže ja si myslím naozaj, že musíme aktualizovať našu legislatívu a to z prirodzených dôvodov. Myslím si, že potrebujeme sa prispôsobiť E, tým podmienkám, ktoré tu vládnu. Ale pravdepodobne táto téma ešte bude musieť byť opätovne e, vrátená na prerokovanie za krátky čas, pretože táto téma sa bude permanentne vracať. My sme vo veľmi e, vo situácii, ktorá sa veľmi rýchlo mení a myslím si, že táto rozprava a táto debata má veľký význam a Verím, že bude užitočná pre komisiu, pre Európsky parlament a pre národné parlamenty a pridávam sa k tým, ktorí si myslia, že v praxi môžeme vy, e, odlíšiť národné a medzinárodné údaje a takisto súhlasím s tými, e, ktorí si myslia, že na jednej strane máme celú sériu návrhov, ktoré treba prispôsobiť, upraviť, aby zohľadňovali oba, obe strany tohto napätia. Obe, ale rovnako je potrebné, aby tento návrh prešiel, ak chceme dospieť k internému, vnútornému, digitálnemu európskemu trhu, lebo to podmienuje aj rast našich ekonomík. Ďakujem a teraz by som rád e, v takom poriadku ako predtým, dal slovo pani Alonso, aby odpovedala na otázky v oblasti dôvery. Ďakujem, ja som si vypočula komentáre mojich kolegov a bola to naozaj veľk- som si ich vypočula s veľkou radosťou, napríklad Anu, a ja si myslím, že my musíme zachovať náš vlastný systém namiesto schválenia smernice, ktorá poskytuje menšiu mieru ochrany ako e, doterajšia legislatíva. Spomedzi otázok považujem za veľmi zaujímavú reakciu pána Alvara. Pokiaľ ide o e, istotu e, ochrany týchto údajov, to je veľmi dôležitá téma. Je tu jedna dohoda medzi rozličnými stranami, pretože my musíme mať isté údaje, ak nechceme ísť alebo ak nechceme hnať niekoho e, na súd milne na základe milných údajov. My pracujeme v medzinárodnom kontexte a to je niečo veľmi komplexné. Neviem, my dostávame informácie od rozličných orgánov z rozličných krajín a to, čo u nás veľmi dobre funguje, je systém, kde sa informácie porovnávajú s našim vnútorným systémom a keď dôjde k nejakým rozdielom v informáciách, ktoré dostávame z rozličných zdrojov, tak nastupuje proces verifikácie informácií a následne dostaneme celú sériu referencií, čo znamená, že ktokoľvek, kto dostal tieto údaje, musí byť informovaný práve vďaka tomuto systému, pretože veľmi dobre vieme, odkiaľ prichádzajú informácie a kam smerujú. Nie je to ľahké, ale je to mimoriadne dôležitý prvok. Ďalšie komentáre pani Asi. A to je dô... dôvera je veľmi dôležitou témou. To je vec, ktorú často vo svojich prezentáciách pre Eurojust prezentujem. Musíte nám dôverovať, musíte veriť, že máme dobrý systém ochrany údajov. V niektorých prípadoch e, závisíme od, e, od národných e, fiškálnych organizácií, ktoré nám postupujú svoje údaje, ale myslím si, že všetky pravidlá by mali byť aplikované aj na národnej úrovni. Teraz tu máme celú sériu veľmi odlišných noriem, ktoré sa aplikujú na európske agentúry a sú veľmi odlišné od tých, ktoré sa aplikujú na národnej úrovni. A v praxi to znamená, že môžeme dospieť do situácie, kde už nebudeme môcť viac konať. Čiže toto tiež aj, toto treba aplikovať aj na dohody, zmluvy, údaje získané z iných krajín a musíme mať dostatočné garancie. V mnohých prípadoch národné orgány s tým nemajú problém, je to vec bilaterálnej dohody s nejakými garanciami, alebo dokonca ani to nie. My jednoducho vychádzame z reciprocity. Je to potrebné robiť v takom širšom kontexte. Bude to veľmi dobrá príležitosť. Ďakujem. Pán Drever. Veľmi pekne ďakujem, pán predsedajúci. Ja si myslím, že E, tieto veci sú veľmi pertinentné tak zo strany poslancov, ako aj zo strany e, predstaviteľov tohto panelu. Pomedzi otázok, ktoré tu odzneli, chcem na niektoré stručne odpovedať. Keď hovoríme o prístupe bezpečnostných síl k verejným informáciám, ktoré sú v rukách súkromných orgánov, tak musím povedať, že systém, ktorý máme v Europole, je taký, že my nemôžeme mať priamy prístup do privátnych firiem. Máme však ochranu doložku ohľadne ochrany údajov a to nám umožňuje prístup k istým údajom, napríklad v boji proti terorizmu, a to prostredníctvom národných polícií, ktoré musia tieto údaje získať na základe procesov platných v národných štátoch alebo teda právnych predpisov. Keď sa hovorilo o transparentnosti, tak ja si myslím, že pre Europol je veľmi dôležité na jednej strane, strane zmeniť sa o možnosti, aby európske občania sa mohli obrátiť priamo na políciu, alebo aby mohli predložiť žiadosť o informácie prostredníctvom dokumentov, ktoré dostávame do Europolu. Takže my tu máme zodpovednosť vzhľadom na tento imperatív transparentnosti. A pokiaľ ide o našu prácu policajtov a policajných orgánov, tak hovorilo sa tu o všeobecnej dôvere medzi občanmi ešte pred e, tým, ako vlastne boli, sú vytvorené národné bezpečnostné prvky. Národné polície často nedôverujú e, spracovaniu údajov u nás v Europole a dôverujú tým servisom, e, ktoré vlastne v oblasti ochrany údajov plnia isté pravidla, ale my sme v tu stratení, je tu množstvo noriem, ktoré splňame, ale keby sme ich nesplňali, tak údaje, ktoré máme, by neboli užitočné pre bezpečnostné sily. A preto my teraz pracujeme s týmito údajmi veľmi, veľmi úzkým spôsobom, aby sme disponovali a naši užívateľia disponovali dôveryhodnými údajmi a z praktického hľadiska normy ochrany údajov v Európole, ak zajdeme do detailu, tak hovoríme o normách, o riadení správy, o historiále. My musíme plniť isté normy v našej analytickej práci a takisto aj v oblasti získavania údajov. Ďakujem. A ešte jeden bod. Zastupujem operatívnu časť Europolu. Chcel by som sa sústrediť na tie praktickejšie aspekty. Pani Sipel, vy ste hovorili o rozličných spôsoboch, ako postupovať informácie iným e, členským štátom EÚ. To je jedna z víziev, ktoré sme čelili v Európole najmä na začiatku. My máme jeden jediný spôsob, ako prijímať a vysielať informácie, takže museli sme vytvoriť istú konscienciu e, v členských štátoch, aby sme im vysvetlili, aké kritéria aplikujeme, aby ich mohla prijať a pán Beser, vy ste sa na toto pýtali, aký je cieľ spracovania údajov, tak ten musí byť potrebný. A vždy treba zohľadňovať tento faktor, najmä keď bojujeme proti organizovanému zločinu. Veľmi často práve takéto otázky nám kladú. Prečo je tento človek v tomto svojom systéme, prečo sa spracúvajú jeho údaje, prečo s, aké obdobie sa použilo na to, aby sme jedného človeka udržali v systéme. My sa musíme snažiť to, aby úrady, kde pracujeme, prijali túto otázku a preto si myslím, že zodpovední sú tiež, majú tiež záujem na harmonizácii. Pre policajta je oveľa ľahšie poznať pravidlá hry, keď sa informácie presúvajú z jednej krajiny do druhej. Pretože my spracúvame údaje a informácie preto, lebo podporujeme vyšetrovanie v členských štátoch a takisto E, sú tu isté e, odsúdenia, preto my chceme, aby boli rešpektované všetky právne ustanovenia. Ďakujem. A teraz pani Debuser. Ďakujem. Ja mám iba taký krátky komentár na to, čo povedal pán Alvaro. Obmedzenie cieľov a ďalšie normy, to je pravda, že sú problematické. A z hľadiska rámcového rozhodnutia a ja očakávam, čo sa bude hovoriť na Rade Európy, pretože práve sa tieto normatívne akty revidujú. Ja si myslím, že e, normy e, sa pozmenia v budúcich mesiacoch a pokiaľ ide o právo prístupu k informáciám a k osobným údajom v privátnych E, firmách bezpečnostnými zložkami, rada by som pripomenula požiadavku potreby. Ako povedal aj pán Auman, ak máme nekompatibilné ciele, tak potom je potrebná a determinujúca potreba. Ale toto je taká dosť komplikovaná, ostrá debata a ja by som rada zdôraznila tu na tomto mieste, že by sme sa nemali zbytočne strácať v debatách, ktorí napríklad pri e, transfere údajov. Ja si myslím, že my musíme brať do úvahy náraz potreby. Ďakujem. Ja by som chcela odpovedať na niektoré otázky. Boli to veľmi presné otázky. Prvá otázka sa týkala transparentnosti. To je niečo veľmi dôležité. Zdôrazňujem, že rozdiel medzi nariadením a smernicou v článku 5a nariadenia, to sú e, základné princípy, e, sa hovorí o spravodlivom súde a tam je potrebné, aby sa údaje spracovali transparentne, ale v smernici to nie je, to je článok 4a kde sa hovorí o spravodlivom nakladaní s údajmi, ale absolútne sa nehovorí z, o transparentnosti. V niektorých prípadoch v sektore existujú isté reštrikcie, lebo sú to cenné údaje, delikátne údaje a možno, že by sa tu mohla prijať nejaká výnimka, ak by to bolo možné, alebo tak ďalej ale mnohom čas, veľmi často my nemôžeme predvídať túto transparentnosť a musíme tam byť. S tým my plne súhlasíme. Takisto ste sa zmienili o dôvere, ale moje, v mojej prezentácii som povedala, a je to veľmi dôležité, že keď európske inštitúcie pracujú nemajú pravidlá pre ochranu údajov, tak to je veľmi e, e, čudné. Je veľmi dôležité, aby sa vytvorila dôvera, pretože inak budeme mať silnejšie ustanovenia v jednom členskom štáte a slabšie v inom členskom štáte. A to ma vedie k záverečnému bodu a to je otázka fragmentácie Pani eh, Redingová hovorila o cieľoch tohto balíčka, teda zjednodušenie a predchádzanie fragmentácie, ale k tomu nedojde, ako som povedala. Eh, popri tých 27 individuálnych eh, predpisoch budeme mať Samozrejme, e, smernice o e, e, súkromí a ochrane údajov a ako môžete zabezpečiť zjednodušenie. Preto na vás nalieham znova. Prosím, predíďte tomu. Ďakujem pekne, to bol vlastne aj záver tohto tretieho panela. Chcem sa srdečne poďakovať všetkým, ktorí boli na tribúne, boli to naozaj úžasné prezentácie a pritom ide o e, dôležitý moment, aby sme sa mohli lepšie zorientovať v tom, čo nás čaká v budúcnosti. Boli tu odprezentované praktické ako aj vedecké aspekty. Ďakujem za pozornosť všetkým. E, aj čas sa nám podarilo rešpektovať, takže preto pozývam Šona Kellyho a Nadiu Hirš, aby prišli a uviedli štvrtý panel, ale možno, že si dáme 3-4 minútky pauzu.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 Uh, Veľa vážení poslanci národných parlamentov, dámy a páni, ideme do poslednej časti dnešného zaujímavého dňa. Dúfam, že sa nám podarí dodržať vyhradený čas. Ja som pred pár rokmi prvýkrát dostal takéto kladivko do rúk a tentokrát e, ho mienim aj použiť, aby som vás upozornil, že hovoríte príliš dlho. Ja som e, postený, že môžem byť spravodajcom výboru ITRE. Ide o veľmi dôležitý návrh. Minulý rok e, sa na nás obrátilo 120 lobby Ale inak e, tento návrh bol pozitívne prijatý, aj keď je tu niekoľko otvorených otázok, o niektorých sa už hovorilo, napríklad explicitný alebo tichý súhlas, právo na zabudnutie pre jednotlivcov, ako aj oficiálnych zástupcov, prenositeľnosť, potom úradník alebo pracovník poverený ochranou údajov v malých a stredných podnikoch a taktiež oznámenie o porušení súkromia. Teraz máme dôležitú časť, ktorá sa týka prevádzkovateľa a sprostredkovateľov v súkromnom sektore a taktiež v sektore zamestnávateľov. Musí tu byť jasná zodpovednosť e, prevádzkovateľa, pretože ak vám napríklad zlyhajú e, brzdy, tak sa neobratíte priamo na výrobcu, ale na toho predajcu, ktorý vám auto predal. Ide tu o e, veľké objemy údajov. Možno, že je to ako isté prelomy v automobilovom sektore. A preto je dôležité, aby sme to právne zadefinovali a preto aj e, vaše reakcie sú zásadné pre Európsky parlament a dúfam, že sa nám podarí na neskôr v roku 2014 mať e, nariadenie, ktoré by obstálo v čase. A som rád, že vedľa mňa sedí aj Nadia Hirš, ktorá bude spolu so mnou e, túto, tejto časť, e, túto časť moderovať. Ďakujem pekne. Ja som rada, že som tu dnes za výbor pre zamestnanosť. Ja som spravodajkyňou pre toto stanovisko. E, dôležitý je článok 82. V posledných mesiacoch e, som diskutovala s podnikmi, odbormi a združeniami. Ale možno, že to nebola až taká samozrejme téma pre všetkých týchto zainteresovaných. A vyvstali aj isté problémy. A hlavne, že ochrana údajov zamestnancov je zaručená veľmi rozdielne v EÚ. A vieme, že je tu aj istý zlyhaný pokus komisie z spred desiatich rokov. Ťažko sa totiž to stanovuje spoločná línia. Napriek tomu sme sa my rozhodli, že je to mimoriadne dôležitá téma ochrana údajov zamestnancov v posledných rokoch, mesiacoch sa ukázalo, že sa takéto údaje zamestnancov môžu zneužívať Takže ani túto oblasť nemôžeme úplne stratiť z dohľadu. A preto sme sa rozhodli pri článku 82 naozaj vyvinúť maximálne úsilie, aby sme tam zapracovali všetky relevantné aspekty, aby sa to sotožňovalo aj s predstavami členských krajín a mohli to podporiť. Aj keď e, si myslím, že tam budú minimálne ustanovenia, napríklad to, že zamestnanec sa môže u zamestnávateľa informovať o tom, aké údaje jeho e, sa týkajúce sú uchovávané taktiež zistiť, e, nakoľko údaje sa e, používajú v oblasti telekomunikačnej, napríklad e, používanie e-mailov a taktiež neverejné priestory v kontexte podnikov, napríklad šatne, kde by nemali byť kontrolné kamery, to by podľa mňa malo byť upravené na európskej úrovni. Takže zaručiť isté minimálne požiadavky. A taktiež e, kontrolór osobných údajov, ak je tu špecifická potreba ochrany, tak e, by sa tomu mohol môcť venovať. Potom nerovnováha na strane zamestnávateľov a zamestnancov. Skutočne tu je rozdiel vo váhe, pretože je tu jeden centrálny aspekt, o ktorom sme hovorili v kontexte podnikov, teda, že je tu veľká ponuka pre zamestnávateľov a týka sa to napríklad dodatočných zdravotných služieb alebo Eh, dôchodkového poistenia. A tu by to malo byť eh, dostupné zamestnávateľovi, ak je to pre ňoho zaujímavé. Takže toto sú rôzne témy, pre ktorými ešte stojíme. Treba správne naformulovať článok 82 a ja sa naozaj teším na dnešnú rozpravu so všetkými rečníkmi a preto by som teraz stala okamžite slovo zástupcovi Bundestáku pán Majer. Nech sa páči. Ďakujem pekne, vážený, vážená pani predsednička, aj pán Kelly. Dámy a páni, v prvom rade sa chcem poďakovať za príležitosť môcť tu s vami hovoriť o dôležitej téme a konkrétne úplnej harmonizácii ochrany údajov v EÚ. Hovorilo sa o mnohých aspektoch návrhu komisie. Ide o oblasti, ktoré sú už aj v Nemecku súčasťou politickej aj e, verejnej diskusie, tak na pôde Bundestagu, ako aj Bundesrátu. E, má to veľký význam pre Nemecko. Mnohokrát e, však to nie je členská krajina, ktorá to tu e, vlastne e, upravuje, ale skôr e, ekonomika. A preto ja sa pýtam, kde je nejaká vedúca línia, kde by sa vlastne zohľadňovali záujme tých, ktorí spracovávajú údaje, ale aj záujmy občanov pretože ochrana osobných údajov v súlade s článkom 8 charty to nie je niečo izolované, aj sloboda podnikania. E, napríklad to je súčasť tejto charty. Za návrhu komisie sa darí teda nedarí úplne nastoliť túto rovnováhu mnohé otázky sa vnímajú iba z hľadiska spotrebiteľa a riešia sa v jeho prospech. No a to má vplyv na podniky, ktoré narábajú s osobnými údajmi, napríklad tie nastaviteľné parametre alebo štandardné parametre vo vzťahu so súkromím to sa týka elektronických služieb a používania e, v kontexte internetu. A potom komisia stanovuje e, cieľ zníženie administratívy a myslím si, že to sa tu nedarí, takže sa tu možno, že rušia isté e, povinnosti poskytovať informácie, napríklad článok 14, 15 a článok 32 tu sa zase hovorí o nových e, informačných povinnostiach, ale nie je úplne jasné, čo v podstate e, je záväzné pre podniky. To, čo sa už týka všeobecných e, vedomostí, tu by už nemala byť povinnosť poskytovať informácie zo strany podnikov a uvediem konkrétny príklad. Uh, E, súčasné pravidla majú široký záber a preto presun informácií by bol, bolo niečo, čo by podliehalo povinnosti poskytovať informácie, čo je prehnané. Ja sa stotožňujem s mnohými nemeckými združeniami, ktoré tvrdia, že súčasný návrh by zvýšil náklady a administratívnu záťaž a to by nebolo v prospech užívateľov. Naviac mnohé nové povinnosti by mohli splniť možno veľké podniky, ale menšie a stredné podniky budú mať ťažkosti, aby, e, dajme tomu, za 48 hodín e, naozaj podrobne informovali o porušení e, ochrany údajov. Takže vytvorenie pozície ochrancu osobných údajov, to by malo platiť iba pre podniky, ktoré majú viac ako 250 zamestnancov. V Nemecku sa to osvedčilo už pri podnikoch, ktoré majú viac ako 10 e, e, mm, spolupracovníkov. Takže malo by to tu byť prepracované a potom aj to odstupňovanie podľa e, veľkosti podniku a z toho by vyplývali aj konkrétne povinnosti. No a potom jednotné kontaktné miesto, toto je zásada, s ktorou väčšina súhlasí, ale malo by sa taktiež myslieť na situáciu malých a stredných podnikov a taktiež chcem hovoriť o e, možný dopad na zamestnancov. Aj tu nariadenie podľa mňa sa míňa trošku účinku. U nás je to upravené v kolektívnych zmluvách a upravujú sa ustanovenia pre konkrétny podnik – a pracovné prostredie. Tým sa zvyšuje právna istota a taktiež jednotlivé práve právne pojmy sú jasnejšie tak pre podnik ako aj zamestnancov a je potom možné uplatňovať ochranu údajov v praxi. Toto však je ohrozené, pretože je tu článok 6.1 malé B a C ak teda ide o zmluvu alebo nejakú právnu požiadavku, tak sú možné isté výnimky. Ale sú rôzne príklady e, kolektívnych zmluv v Európe, ktoré by tým boli dotknuté a museli by byť e, prepracované ustanovenia o ochrane osobných údajov. A preto aj v budúcnosti kolektívne zmluvy a tarifné dohody by e, mali byť jasným základom pre budúce spracovanie údajov. A taktiež to, čo je v článku 7 odseku 4 spolu s úvodným ostanovením, to je e, skutočný krok vzad v porovnaní so súčasnou praxou. Ja viem, že mnohí ochrancovia a taktiež odbory vítajú to, čo je obsiahnuté v návrhu komisie, ale napriek tomu si myslím, že to nie je správne, pretože teraz je možné e, vyjadriť e, súhlas iba ak e, ide o spracovanie v prospech zamestnanca. Ale ak ide o napríklad dodatočné e, zdravotné e, služby, napríklad aj rozdávanie bezplatných časopisov, to by bolo v budúcnosti vyňaté, alebo by to muselo byť osobitne upravené v legislatívne. To nie je ani neutrálne, technologicky neutrálne, ani uplatniteľné v praxi. Malo by to naďalej ostať možné. Niektoré ďalšie kritické oblasti by sa však dali vyňať. A taktiež delegované akty a, a postup, e, ktorý má zaručiť konzistentnosť. Delegované akty to prekračuje rámec článku 280 zmluvy. V článkoch 189 a 290 sa hovorí, že Tu nie je možné splnomocnenie, ale malo by sa to konkrétne upraviť v danom právnom akte, aby mohla komisia dozerať na rešpektovanie jednotlivých noriem. Z toho vyplývajú rôzne právne otázky. Ja si myslím, že by sa mali menej využívať delegované akty a preto v nadchádzajúcich týždňoch a mesiacoch budeme konkrétne e, obhajovať. A e, postup zaručovania e, súladu, to sa musí naozaj zamietnúť kvôli medzinárodným zmluvám. Špecifický právny nástroj neexistuje a komisia kvôli tomuto postupu má naozaj spôsob, ako zasiahnuť do vnútroštátnej úrovne. A taktiež je tu článok 47, ktorý musí byť rešpektovaný, aj článok 20. A taktiež e, kontrola osobných údajov. Tu treba rešpektovať e, väčšinu, väčšinový názor národných parlamentov. Keď sa hovorí o týchto témach v Nemecku, uplatňovanie a realizovateľnosť, tak e, tu ešte chcem povedať, že je tu aj otázka kolektívnych sťažností, ale to by malo byť zamietnuté. Takže je tu potreba ďalej diskutovať tak na pôde štátnych, e, e, členských štátov, ako aj na úrovni Európskeho parlamentu. Mnohé body ešte nie sú zhodnotené. Takže ja sa teším na ďalšiu zaujímavú diskusiu a ďakujem za pozornosť. Uh, ďakujem veľmi pekne, ďakujem, že ste sa pridržali vydeleného času, aj keď eh, trošku dochádzalo k problémom pri tlmočení uh, tlmočnička, ktorá tlmočila do angličtiny, si zas, zaslúži uh, dobré pivo Guinness. Takže e, Ďalším panelistom je Erika Men, výkonná riaditeľka Facebook. E, máte slovo, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem vám za to, že ste prizvali Facebook e, do tejto diskusie. Cení členov parlamentu, Európskeho parlamentu a národných parlamentov. Najprv niekoľko všeobecných poznámok a potom sa dotknem špecifických otázok, ktoré ste nám predložili. E, smernica a nariadenie majú potenciál uľahčiť inováciu, a tiež posilní transparentnosť a dohľad, pokiaľ ide o internet. Facebook sa nazdáva, že je možné mať dobré e, predpisy a tiež ochranu súkromia. Pokiaľ ide o ochranu súkromia, to je to podstatné, o čo nám ide pri e, Facebooku. A pridržame sa transparentnosti a zodpovednosti a to samozrejme o tom hovorí o nariadenie o ochrane údajov a do istého stupňa aj smernica. Otázku, ktorú ste nastavili, teda pokiaľ ide o e, e, Eh, administratívne požiadavky eh, jednotlivých eh, podnikov, ktoré majú viac ako 50 zamestnancov, aby monitorovali svojich zamestnancov a musí viesť dokumentáciu o spracovávaní a to predstavuje veľký, veľkú administratívnu záťaž pre podniky, aj pre stredné a malé podniky. Facebook chápe tie obťaže, ktoré má komisia a tiež aj parlament, pokiaľ ide o rovnováhu medzi podporou rastu a ochranou e, údajov. Ale samozrejme je dôležité, aby nariadenie, keď e, chráni e, súkromie, sme stále ešte vo veľmi skorej fáze. Niektorí si myslia, že sme už na konci, ale myslím, že sme len na začiatku Stále sa tu rozvíjajú nové obchodné modely a je dôležité, aby pripravované nariadenie zbytočne nezaťažovalo e, e, podniky, či už veľké alebo malé. Európska komisia už od roku 2010 uznáva význam digitálneho sektoru pri rozvoji európskeho hospodárstva. Európske. Európsky parlament a komisia a členské štáty často vyjadrili dôveru v e, digitálnu ekonomiku pri tvorbe pracovných miest a pri sociálnej inklúzii. Je dôležité, aby sme pochopili, že európske podniky e, závisia na e, internete a väčšina podnikov, ktoré sú aktívne na internete, tak sú európske podniky, Skype a mnohé ďalšie v budúcich rokoch e, stredné a malé podniky budú chrtovou kosťou internetovej e, ekonomiky. Ako model platformy Facebook e, má možnosť pracovať s mnohými z týchto podnikov a my máme nádej, že najmä podniky, ktoré sú na začiatku startup, využívajú našu E, platformu a e, aby sa spojili s e, svojimi zákazníkmi. V januári 2012 bola zverejná správa, ktorá hovorí, že Facebook pomáha generovať zisky vo výške 32 miliard eur. A 232 tisíc pracovných miest e, e, pomohol e, Facebook svojou platformou vytvoriť. A ďalšia otázka, aký dopad to bude mať na zákonodárstvo členských štátov, pokiaľ ide o ochranu údajov a ako zabezpečiť, aby sa to týkalo aj miesta pobytu nositeľov údajov. Dôjde teraz ku väčšej harmonizácii a e, je potrebná väčšia harmonizácia v oblasti ochrany údajov. E, je potrebné vyhnúť sa veľmi nákladným režimom ochrany údajov a je potrebné lepšie e, umožniť výmenu údajov vo vnútri Európskej únie Vrátim sa teraz k tomu, čo som hovorila o digitálnom sektore a stredných malých podnikoch. Spoločný trh, digitálny trh bude e, kľúčovým e, a e, princíp One Stop Shop posilní túto oblasť. To, čo som hovorila, pokiaľ je o Deloitte, pre Európske centrum politik je Dilo teda e, predpokladá e, nárast e, hrubého domáceho produktu o 4% v rozmedzi desiatich rokoch. Samozrejme, to závisí od toho, ako sa všeobecne bude vyvíjať európske hospodárstvo a, a globálne trhy. Ale to je zaujímavé číslo. Preto mechanizmus One Stop Shop môže pomôcť stredným a malým podnikom Musíme sa ale vyhnúť fragmentácii a e, zbytočnej administratívnej záťaži. E, komisárka hovorila, že tu ide o 2,3 miliardy eur ročne. Je potrebné vytvoriť ďalšie stimuly, aby podniky investovali do Európy a aby občania zostali bývať v Európskej únii je veľmi dôležité uvedomiť si, že One Stop Shop bude fungovať len vtedy, keď budú fungovať vzťahy medzi európskymi orgánmi a e, tými tzv. dozornými orgánmi, ktoré budú musieť byť tam, kde e, je e, sídlo týchto príslušných spoločností. E, v návrhu naredenia je viacero ustanovení, ktoré by mohli viesť k nekonzistentnosti pri aplikácii nariadenie a mohli by vytvoriť právnu neistotu pre podniky. Ja si myslím, že je veľmi dôležité, aby parlament e, zohľadnil a pozrel sa na tie mechanizmy konzistentnosti. A e, možno, že by bolo dobre vytvoriť niekoľko odporočení na zlepšenie. A ešte nie Koľko e, poznámok o e, Facebooku. My sme, e, máme sídlo v Írsku a podliehame írskému komisárovi pre ochranu údajov a snažíme sa plniť všetky naše povinnosti, pokiaľ ide o ochranu súkromia. Samozrejme, robíme to v úzkej spolupráci s e, úradom na ochranu údajov v Írsku. Facebook bol v súčasnosti e, predmetom hĺbkového auditu zo strany e, orgánov na ochranu údajov v Írsku. Išlo o trojmesačný audit a preukázali sme to, že sme, konáme v súlade s princípmi na ochranu údajov v EÚ a potom prebehla ešte 6-mesačná spoločná, spoločná práca na implementácii. A vítame e, správu írskych orgánov, ktorú vydali v septembri, že Facebook e, preukázal e, súlad e, s európskymi predpismi na ochranu údajov. Facebook sa snaží plniť všetky očakávania e, e, e, pri plnení navrhovaných zmien. Máme ešte niekoľko týždňov na implementáciu a dúfame, že tie záväzky splníme pred stanoveným termínom. A to posledné. Otázka, ako je možné zabezpečiť, aby tie pripravené legislatívne predpisy umožnili rast technológie. Eh, my sme presvedčení o potrebe eh, princípu privacy by design. Keď eh, privacy by default nezohľadňuje totiž dostatočne špecifickú povahu sociálnych sietí, kde sa ľudia prihlasujú, aby zdieľali svoje informácie s inami. Teda náš produkt e, predovšetkým sa týka zdieľania informácií. My e, sme presvedčili o tom, že užívateľia majú rozhodovať o tom, do akej miery chcú e, chrániť svoje údaje. Teda oni sami majú právo a, a kontrolu nad tým, a s kým zdieľajú svoje údaje. Táto kontrola je k dispozícii každému e, užívateľovi a sú to jednoduché nástroje. Takže e, ľahko môžu zmeniť nastavenia ochrany súkromia e, a týka sa to akýkoľvek informácií, ktoré um, umiestnia na svoju stránku. Facebook je presvedčený o tom, že je potrebné e, vyzbrojiť užívateľov e, nástrojmi, E, ktoré im umožňa, aby vedeli, že svoje údaje zdieľajú len s tými, s ktorými naozaj chcú. Ale tiež chcem povedať, že je potrebné zohľadniť aj otázku veku. My e, e, vlastne znemožňujeme maloletým, aby e, mohli e, byť vyhľadaní e, vyhľadávacími programami, až kým neprekročia rok, e, vek 18 rokov. My sme presvedčení o tom, že internet musí byť bezpečným priestorom pre maloletých. A vo všeobecnosti Privacy by design to je veľmi e, vhodný prístup, e, ktorý nediktuje, ako sa má používať technológia. Facebook víta technologicky neutrálny prístup, ktorý je v návrhu komisie. Toto je jediný spôsob, ako možno zabezpečiť, aby legislatíva e, držala krok s technologickým rozvojom a aby zabezpečila, že všetky nové produkty zohľadňujú e, všetky implikácie pre ochranu súkromia. Ďakujem veľmi pekne. Thank you, Erika, for your contribution. Thank you. Um, well... Ďakujem, Erika, ďakujeme za tvoje slova. A teraz mi dovolte aby som vás, vám predstavila ďalšieho rečníka Alexandra Dixa, ktorý je komisárom pre ochranu údajov a práva na vzdelanie z Berlína. Nech sa páči. Ďakujem pani Firš za tieto milé slova. Je pre mňa skutočne cťou predstúpiť pred poslancov Európskeho parlamentu a národných parlamentov. Mám 10 bodov a záver. Poprvé chcem povedať, že návrh e, komisie e, ohľadne e, usporiadania a reglementovania ochrany údajov chce dať do poriadku ochranu všetkých osobných údajov v rámci EÚ. To je dobre, ale pokiaľ ide o úpravu 95 lomene 46 odsek D, tak legislatívy jednotlivých členských štátov by nemali byť oslabené a ochrana, ktorá vyplýva z národných legislatív, by nemala byť oslabená. Samozrejme, že toto je potrebné ešte vyjasniť e, v tomto nariadení. A ešte by som chcel spomenúť príklad, ktorý tu odznel. Potrebujeme väčšiu mieru flexibility v rozličných oblastiach členských štátov, predovšetkým v pracovnej oblasti, potom článok 82 návrhu E, nariadenia je podľa môjho názoru príliš e, obmedzený a vágný, pretože členské štáty majú možnosť prijímať legislatívne opatrenia, ale nemôžu prekračovať hranice e, pravidel. V Nemecku máme zákony a dohody, ktoré dávajú špecifickú ochranu zamestnancom napríklad alebo žiadateľom o pracovné miesta a nie je žiadna garancia, že po schválení nariadenia e, toto bude e, naďalej v platnosti, takže európske nariadenie predsa nemôže znížiť ochranu, existujúcu ochranu, pretože harmonizácia legislatívy v oblasti ochrany údajov by nemala viesť e, k oslabeniu normál, noriem, ale mala by viesť k zlepšeniu ochrany tak ako to povedala pani Maja Hirš. Toto by bolo potrebné trochu rozpracovať a vyjasniť ďalej. Existuje celá séria ustanovení, ktoré sa týkajú malých a stredných podnikov. Ja rozumiem, že komisia chce e, e, špecifické ustanovenia pre malé a stredné podniky. Zdá sa mi však, že počet a dosah týchto výnimiek je prehnaný, napríklad ochrana detí. Ak súhlasíme s tým, že e, treba špecifické ustanovenia na ochranu e, údajov detí, tak neviem prečo v prípade malých a stredných podnikov by mali byť špecifické opatrenia. A žiadať súhlas e, iba v ob- odôvodnených prípadoch, ako hovorí článok 8 lomené 3. A potom tu máme limit 230 pracujúcich na menovanie jedného zamestnanca alebo jedného ochrancu údajov mi tiež príde prehnané. Myslím si, že e, tu na je potrebné e, požadovať aj celú sériu špecifických údajov, e, lebo napríklad máme tu zamestnancov, ktorí, sú, ktorí musia chrániť údaje, ale zoberme si lekárov, ktorí, ktorí na, skutočne riešia veľmi delikátne veci, nemajú tento nárok na ochranu údajov. Potom sú tu články 32 a 33. To, čo je tu obsiahnuté, je vlastne obsiahnuté aj v definícii kontrolóra a e, spracovávateľa. V článku 28 sa hovorí o spracovávateľoch a kontrolóroch, zatiaľ čo v článku 22 nie. A teraz na základe súčasne platných zákonov si myslím, že e, toto je kompetencia kontrolóra. Čiže je, sú tu isté povinnosti, ale nie nutne zodpovednosť. A skutočne toto je potrebné vyjasniť, pretože my potrebujeme, aby sa zodpovednosť jednoducho z tohto nevytratila. Je tu zodpovednosť vo vzťahu ku kontrolórom a spracovávateľom, napríklad e, v prípade e, kompiúterov. E, Ďalej máme tu priamy marketing. Toto sa musí zakladať na súhlase na základe znalostí veci. Nemožno dať nejaké marketingové povolenia bez týchto požiadaviek, bez splnenia týchto požiadaviek. Nemôžu existovať alternatívy článku 6.1 bodom B a F, lebo tam by potom bolo potrebné zrušiť článok 19.2 a U, odsek 57, 57. A potom tu máme anonymné údaje alebo údaje podpísané pseudonymom to je veľmi dôležité ako nástroj e, privátnosti, súkromia. Potom tu máme e, smerno, e, smernicu o elektronickom súkromí, lebo článok 89 vyvoláva viac otázok, ako dáva odpovedí. Napríklad máme tu nedostatočnú demarkáciu vo všeobecného rámca a sekundárnej špecifickej legislatívy ohľadne ochrany osobných údajov. A smernica o elektronickom súkromí, myslím si, že téma ochrany údajov nie je jasná, takže buď príjmeme a spojíme normy obidvoch právnych nástrojoch o elektronickej komunikácii, aby sme našli e, jasnejšiu delimitáciu, alebo budeme naďalej pokračovať s týmito vágnymi ustanoveniami. A potom tu máme nariadenie a e, ustanovenia o, slobodu, o slobode informácií v členských štátoch. Aj to treba vyjasniť. Doteraz to bolo e, ošetrené v úvodnom ustanovení, ale ja by som privítal, keby to bolo jasne uvedené konkrétne. A pokiaľ ide o privátny sektor, o verejný sektor a to by sa malo vzťahovať tie ustanovenia aj na privátny sektor, pretože musíme bdieť nad tým, aby sa rešpektovala transparentnosť a prístup k informáciám, tak ako to upravujú národné legislatívy. Ďalej, Európska komisia e, zohráva e, významnú úlohu v tomto návrhu nariadenia je viac ako, ako jasné a my to vidíme v množstve a v dosahu delegovaných aktov, ich úlohe e, a súvislosti s tým mechanizmom koherentnosti. Toto je potrebné s tým skoncovať. E, s tým treba skoncovať v rámci e, komunitárnej legislatívy a nie komisiou. A v článku 29 je jasne špecifikované, kedy e, sa môžu použiť delegované akty a existuje tam séria návrhov, ktoré e, majú riešiť problémy, ktoré tu môžu vyvstať a e, dokumenty, ktoré teda to môžu umožniť. Nazdávam sa, že úloha komisie a mechanizmus koherentnosti E, nerešpektuje judikatúru Európskeho súdneho dvora o nezávislosti dohľadných orgánov. Jediné okienko. To môže fungovať ako líderský orgán alebo zastrešovací orgán, ale ostatné národné orgány by mali mať možnosť radiť e, tejto, tomuto orgánu, pokiaľ ide o neharmonizované a nenormalizované normy, lebo toto okienko nedokáže na 100%, harmoni- 100% harmonizáciu. Budú tam mnohé nedostatky v oboch oblastiach legislatívy, tak v oblasti kompetencií, kde nebude žiadna harmonizácia. No a ďalšia vec úloha e, agentúr ochrany údajov. Myslím si, že článok o konzultovaní a aktualizácii určite povedie e, k návalu práce u národných orgánov vzhľadom na to, že majú nedostatok zdrojov v mnohých členských štátoch. A samozrejme, že táto situácia sa ešte zhorší, ak článok 34 sa bude aplikovať v tejto forme priamo. A rovnako si nemyslím, že pokiaľ ide o e, túto tému e, údajov, že by to mohlo, že by to malo umožňovať, aby, aby, sa, pred, aby sa predkladali žiadosti nejakému orgánu, e, ktorý vlastne je určený na ochranu údajov. Myslím si, že aj tu na treba vylepšiť článok 34 aj keď nariadenie z technologického hľadiska e, tam podporujem to, aby európsky legislátori e, si sa zamysleli nad možnosťou revízie, aby tam e, ošetrili, aby to ošetrili nejakou tou klauzulou, pretože e, tieto texty budú v budúcich rokoch v tejto forme neudržateľné. Takže si myslím, že je dôležité mať tam nejakú takú záchrannú klauzulu. Veľmi pekne ďakujem, Alexander. Kým si hovoril, tak som e, vlastne e, ti pozeral do tváre a zatiaľ nám tu zatvorili rolety. Aj to, je, e, to súvisí s privátnosťou, so súkromím. Teraz tu máme zástupcu Ekosoku, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, budem hovoriť po nemecky. Pripravil som si niekoľko transparentiek a ľutujem, že som nemal čas robiť to po, ne- po anglicky. Takže teraz budem pokračovať po nemecky. Veľmi pekne ďakujem za pozvanie. Budem hovoriť z hľadiska Ekosoku. Bol som členom výboru o tomto nariadení v študijnej skupine a budem hovoriť najmä z hľadiska zamestnancov a mnohé body, ktorých sa tu dotknem, už boli spomenuté aj v ekosoku. Takže tu nás zdôrazním tie špecifické body. Mnohé z tých bodov, o ktorých budem hovoriť, už boli spomenuté. Hovoril o nich aj pán Dix, o veľkej časti týchto bodov hovoril už pán Dix. Ale ešte tu chýba jeden bod. Z hľadiska zamestnancov si myslíme, že téma ochrany údajov je prioritnou témou a je významnejšia ako ostatné slobody, tak ako napríklad vnútorný trh. E, smernica z roku 95 prakticky obidva tieto e, súdne akty, právne akty mali rovnaký význam, ale keď na začiatku vychádzame z tohto vzťahu, tak musím povedať, že v Nemecku máme ústavný súd, ktorý vyniesol svoj rozsudok v tomto zmysle a hovoril o práve na, informatickú, na informatické seba určenie. A v Nemecku táto ochrana e, údajov má veľký význam. A preto musí, je treba povedať, že je potrebné, aby tu bolo právo v zmysle článku 8 a článku 16 e, zmluvy o fungovaní Európskej únie tak, aby základné ustanovenia obmedzovali slobodu e, trhu a nie naopak, slobodu prejavu, ale nie naopak. My z hľadiska zamestnancov a dohodli sme sa na tom aj s nemeckým odborovým zväzom a ja pracujem pre odborový zväz Verdikt, ktorý je spolu zastúpený v Konfederácii odborových zväzov. E, ja tu kritizujem e, že tu ide o formu nariadenia, pretože tu ide o isté dopady. Už pán Dix aj ďalší predrečníci niektoré dopady vymenovali a je tu celá séria aspektov, e, ktoré e, možno, možno spomenúť, že na národnej úrovni budú aj po nariadení. Napríklad úloha článku 82. Doteraz sme boli toho názoru, že návrh Európskej únie pardon, návrh Európskej komisie v zásade neumožní navýšenie úrovni ochrany. A potom tu máme problém, na aký súd sa tieto osoby budú obracať, ak dôjde k schváleniu nariadenia, ktoré bude pevne stanovovať mieru ochrany bude to Európsky súdny dvor, alebo sa bude možné naďalej obracať na národné ústavné súdy. Ako som už povedal, na nemecký ústavný súd stanovil veľmi vysoké požiadavky na ochranu údajov a preto by bolo vhodnejšie zvoliť na miesto nariadenia formu smernice, ktorá by oblasť ochrany údajov e, upravovala. Čiže aby sme tu mali na záver balíček dvoch smerníc a nie balíček smernice a nariadenia. Pri najmenšom, pokiaľ by toto nebolo možné, pokiaľ by európsky legislatívny orgán takto nemohol rozhodnúť, závisí od neho, ako sa k tomu postaví, je veľmi problematické, že v článku 82 je jasne formulované, že v hraniciach nariadenia, tak ako o tom hovoril aj pán Dix. To teda znamená, že ECOSOC navrhuje, aby sme namiesto toho povedali na základe nariadenia. Aby sme mali možnosť prekročiť tú minimálnu mieru ochrany, aby sme mohli zlepšovať pravidlá. Potom je dôležité, aby sme tu mali doložky pre úpravu členských štátov tam, kde návrh nariadenia pracuje s generálnymi doložkami, napríklad v článku 80, kde sa upravuje oblasť zdravotných a sociálnych údajov. Vítame skutočnosť, že je tu úprava súhlasu. Ja tu s pánom Majerom nesúhlasím, v mnohých bodoch s ním súhlasím, ale tu nie. Komisia z nášho pohľadu prišla s veľmi dobrými návrhmi, ktoré sa týkali aj bodov zdôvodnenia 25, 34 a článku 7, a to preto, lebo v zamestnaneckom pomere platí v zásade to, že je to vždy závislý pomer, že tam nejde o pomer dvoch rovnako silných partnerov. Čiže je tu evidentný prvok závislosti. Vidíme, že na rade prebieha diskusia v pracovnej skupine, ktorá vedie k tomu, že vzťah, ktorý navrhla komisia, má byť zmenený. Naopak, presne naopak. Boli tam návrhy v tom zmysle, že pokiaľ tá nerovnováha by viedla k tomu, že ten súhlas nebol daný dobrovoľne, Čiže práve v rámci pracovnej skupiny na rade my zistujeme, že sa tu zavádzajú také tendencie, proti ktorým my sme úplne. Ďalej je tu e, téma ochrany údajov v podnikoch, alebo zdá sa, že to nefunguje, teraz to už je v poriadku. Je tu téma ochrancu údajov, ktorý bude pôsobiť v podnikoch. Máme tu navrhnutý prach 250 zamestnancov, ale to by znamenalo, že 60 zamestnancov by bolo mimo poľa pôsobnosti. A ja si teda kladiem otázku, aký je tu ten zámer, keď sme odtiaľ väčšinu zamestnancov vylúčili. My sme to vypracovali na základe štatistík poskytnutých Eurostatom. My sme sa pozerali na kategórie podnikov, v akých pracujú zamestnanci v Európe. Výsledok by bol taký, že v Nemecku by 90 ochrancov údajov, ktorí musia povinne pracovať v podnikoch, by boli zrušení povinne. Teda pripravované pravidlo by viedlo k tomu, že by došlo k podkopaniu existujúcich úprav. A to je nepriateľné. Ďalej je potrebné vyjasniť a vysvetliť, že je potrebné zaistiť nezávislosť ochrancu údajov, tam musí byť jasná formulácia, že tam ide ochrana pred výpovedou, ktorá pôjde aj nad rámec, keď ochranca údajov vykonával svoju činnosť, tak ako je tomu v prípade členov podnikových rád, na ktorých sa tiež táto ochrana vzťahuje po opustení podnikovej rady. Ďalej tu musí byť zákaz znevýhodňovania právo na školenie a nesmie tam byť žiadna primárna oznamovacia povinnosť pri porušovaní zamestnávateľmi. Ďalej je tu návrh eh, Prahu 20 ľudí. To je v súlade s nemeckým prístupom. Teda, že tu je 20 ľudí, ktorí sa tejto téme venujú Možno, že by bolo dobré zvoliť aj takú hranicu, ktorá by zohľadňovala aj podnikové zastúpenie, alebo teda zastúpenie podnikov. Ďalej zvláštne kategórie, ako sú zdravotné údaje, príslušnosť k odborom a tak ďalej, aj tam sú v návrhu nariadenia hluché miesta, ktoré ešte nie sú dostatočne upravené zdravotné údaje. Nie je možné ich využívať na prípravu výpovedí. Ďalej tam musí byť zákaz e, skladovania údajov o tom, či niekto patrí do odborov alebo nie, potom ďalej biometrické údaje, drogy a tak ďalej. Toto všetko musí byť upravené, zakázané, ďalej musí byť zakázané to, aby údaje, ktoré boli získané protiprávne, boli e, používané v pracovnoprávnych vzťahoch. Nič z tohto nie je v návrhu nariadenia obsiahnuté a teda vyvstáva tu otázka, aké právo tam bude platiť. A teraz späť k téme, či tu ide o, či to má byť nariadenie alebo smernica. Trošku preskočím, aby sme ušetrili čas. Pre nás je rovnako dôležité, aby sme zaistili práva odborov. Princípy jediného kontaktného miesta E, ten nemôže viesť k tomu, že ochrancovia údajov v podnikoch e, budú mať obmedzenú úlohu priamo v podnikoch. Teda nie je možné, aby napríklad, keď nejaký koncern má nejaké sídlo v nejakej krajine, aby pomocou tohto sídla sa dokázal zbaviť svojich povinností ktoré sa týkajú ochrany údajov v ďalších krajinách, kde by napríklad tá miera ochrany bola vyššia. Ďalej požadujeme právo na to, aby sa európske podnikové rady mohli zúčastňovať týchto procesov, pokiaľ tam dôjde k riešeniu cezhraničných otázok. Ďalej právo na žalobu to vidím inak ako pán Majer. Ja si myslím, že aj tu je potrebné mať vyjasnenú situáciu a je dôležité, aby aj spotrebiteľ vedel, že je tu možnosť pristúpiť k takejto k takýmto krokom. aktiv a prenesené právomoci, o tom som už hovoril, to preskočím. A na záver ešte téma, bohužiaľ to nevidieť, ja to len vysvetlím, téma privilégií pre malé a stredne veľké podniky. My to vnímame inak, ako to povedali niektorí predrečníci Nechápeme, prečo by tu mali byť rozdiely v tom zmysle, že či zamestnanec pracuje v podniku, ktorý má viac ako 250 zamestnancov alebo menej ako 250 zamestnancov. Nie je predsa možné, aby práva zamestnancov boli podkopávané len preto, že pracujú v menšom podniku, pretože veľké koncerny by tu mohli ísť cestou outsourcingu a takto obchádzať pravidlá. Ja si myslím, že takéto tendencie by mal európsky zákonodarca jasne zastaviť a komisia by mala svoje odporúčania pozmeniť. Ďakujem, ďakujem vám za príspevok a teraz ďalej dostáva slovo pán Borgesius z Inštitútu e, informačného práva z Univerzity v Amsterdame. Prosím vás, rešpektujte 10 minút, lebo od 18.45 už nebudeme mať k dispozícii tlmočenie, ale máme tu otázky z publika, ktoré by sme radi zodpovedali. Takže nech sa páči, dávam vám slovo. Um, getting... Dobrý večer, Prajem. budem sa snažiť byť e, stručný. Dám to zrejme do dvoch bodov. E, jeden bude taký odbornejší, druhý bude jednoduchší ten prvý bod, eh, pokiaľ ide o definíciu súhlasu, teda definíciu eh, osobných údajov. Takže ide o údaje, ktoré sú schopné identifikovať osobu. To by malo byť eh, v rozsahu nariadenia. To je ten, tá, tá odborná otázka. A to druhé, neznižujme požiadavky na súhlas. E, to je veľmi rozhodujúce. K tomu prvému bodu. Definícia osobných údajov, e, e, zdá sa, že to je najdôležitejšia súčasť tohto nariadenia. Teda na čo sa to vzťahuje? Neviem, či si to e, dokážete prečítať, ale chcem povedať, že informácie, ktoré možno použiť na vyčlenenie osoby alebo odlíšiť osobu z istej skupiny, by mali byť považované za osobné údaje. A toto e, je v pravdepodobne e, správna interpretácia článku 29. Ale pokiaľ viem, tak žiaden e, súd to zatiaľ nepotvrdil a preto by bolo dobre to zdôrazniť v nariadení. Takže to nie je nový rozmer, ale je to zdôraznenie. A teraz uvediem niekoľko príkladov aby som ukázal, že to je relevantné v praxi. Mnoho eh, aktivít pri modernom spracovaní údajov, najmä v internete, eh, vedú k veľmi detailným osobným profilom. Ale spoločnosti možno nepotrebujú meno eh, osoby, aby vytvorili takýto detailný profil Dobrým príkladom je napríklad e, e, správanie osôb, teda e, podniky vlastne zisťujú správanie osôb na internete a napríklad prostredníctvom cookies alebo otlačkov na používaných zariadeniach alebo identifikátory v E, smartfóne. Tieto profily môžu byť veľmi podrobné. Včera som sa stretol so spoločnosťou, ktorá ponúkala e, e, údaje, ktoré poskytovali 70 tisíc detajlov o jednotlivých osobách. Ja nechcem povedať, že tento typ obchodovania by mal byť zakázaný, ale keby takéto profily boli vyňaté z rozsahu e, naredenia, tak by tam neplatili žiadne pravidlá. Ale ak tieto pravidlá zahrnieme do rozsahu pôsobnosti, tak by sme mohli dosiahnuť transparentnosť aj pokiaľ ide o súhlas v tejto oblasti. A toto je vlastne Eh, ilustrácia. Eh, oni hovoria o anonimných profiloch a zbierajú vlastne eh, profily pozdravece zo správania sa osôb. A oni vedia o tom, kde tá osoba žije podľa smerového postovacieho čísla a jediná vec, ktorá tu chýba, je meno tejto osoby Takže toto je, e, myslím, že primeraná e, ilustrácia. Ešte jeden príklad, ako by mohol vyzerať e, profil bez mena. Marketingová spoločnosť má aktualizované údaje o lokalizácii smartfónu a ak e, spoločnosť vie, kde sa e, táto osoba nachádza, ale nevie, tu, e, ale nevie meno tejto osoby, tak môže vytvoriť takúto mapu a môže vlastne uzavrieť obchod s tou predchádzajúcou spoločnosťou a má 70 tisíc ďalších podobných údajov. A preto je potrebné, aby to nariadenie zohľadnilo. Nejde o zákaz, ale ide o transparentnosť, e, ktorá by sa vzťahovala aj na takéto bezmenné profily. A potom e, teda dostávam sa k záveru svojho prvého bodu. Úvodom strany 24 v zásade opisuje tie e, profily, o ktorých som hovoril. Tam sa píše, budem to parafrazovať, jednotlivci môžu byť asociovaní s eh, eh, online identifikátormi takými ako eh, cookies a to by mohlo zanechať stopy, ktoré by mohli byť použité na vytvorenie profilov. A ja navrhujem, aby posledná veta bola vyčerknutá, lebo táto veta je trošku zmetočná a bola, bola vložená len pred, krátko pred zverejnením tohto návrhu. A do istej miere vytvára istý, istý nuans, ale ja navrhujem, aby bola vyčiarknutá. To bola tá odborná stránka. A teda informácie, ktoré môžu e, identifikovať a označiť osobu, mali by byť zahrnuté do rozsahu posobnosti nariadenia. Myslím, že to nie je eh, revolučné, ale viacerí to už hovoria po niekoľko rokov. A tá druhá vec, prosím, neznižujte eh, podmienky alebo požiadavky na súhlas. Musí byť slobodne poskytnutý, špecificky informovaný a samozrejme eh, musí vyjadrovať prianie tejto osoby. Viem, že niektorí E, navrhovali, aby mlčanie alebo neaktivita sa mohla považovať za súhlas, alebo vo všeobecnosti mala sa považovať za súhlas na internete. To ale nebude fungovať. Myslím, že takto, malo by to byť tak, ako to je. Takže, ak požiadavky sa ponechajú tak, ako sú, takže skryté, mali by tam byť e, tlačidlá, napríklad ak budete pokračovať v používaní e, týchto služieb, teda ak ste poskytli súhlas, toto je vlastne citát z jedného e, produktu. Ja myslím, že tie požiadavky by nemali byť znižované. A toto sa zdôrazňuje aj v úvodnom strane 26, 26, tam sa hovorí, mlčanie alebo neaktivita nie je súhlas. E, prosím, e, ponechajte to, ako to je. Aby som to zhrnul, e, informácie, ktoré môžu vyčleniť alebo, alebo sledovať osobu alebo zamerať sa na osobu, by mali byť zahrnuté do rozsahu pôsobnosti a, do definície. A to druhé, e, nesnižujte požiadavky e, pre súhlas, pretože tak, ako sú teraz navrhnuté, sú v poriadku. Chcem sa vám poďakovať za pozornosť. Ak nebudeme mať možnosť diskutovať teraz počas panelu, tak e, som ochotný robiť to aj mimo tohto stretnutia. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, Frederik, za vaše eh, poznámky a tí z vás, ktorí si prajú prehovoriť, eh, č, pán Konstantín van Noc, maximálne dve minúty, eh, nemecký Bundestag. Ďakujem, pán predseda, ďakujem za tie zaujímavé vstupy a budem stručný. Chcem povedať, že vítame, že nariadenie sa vzťahuje aj na mimoeurópske podniky, pretože najmä z ohľadom na sociálne alebo tzv. sociálne siete a najmä z ohľadom na Facebook je to veľmi, veľmi naliehavé. A tu mám otázku na pána Dixa. Ako vidíte doterajšie očakávané ustanovenia, ktoré sa týkali profilingu a či je možné alebo potrebné ich ešte vylepšiť. Zohľadom na čas navrhujem, aby sme e, otázky zozbierali. Ďalej tiež z nemeckého Bundestagu pán Gerold Reichenbach, nech sa páči. Ďakujem. Chcem predoslať, že mám podobný názor, ako e, to bolo vyjadrené na pódiu. Totiž, pokiaľ ide o ochranu osobností, e, e, ustanovenia o ochrane osobnosti by sa nemali zneužívať na veľkorysosť v obchodnom sektore. Takže všetky ústavné zákony vychádzajú z toho, že dôstojnosť osoby je neodknutela, ale, ale toto nie je obchodný model. A myslím si, že nástroj spoločnej žaloby alebo kolektívnej žaloby aj zo strany e, odborových zväzov je tu primeraný, lebo najmä pokiaľ ide o profiling, sa dejú mnohé veci, ktoré E, jednotlivcom bez expertízy nie sú prístupné. Takže e, tu chcem sformulovať svoju otázku na pána Borgiusa. Ako vidíte budúcnosť toho, čo ste nám teraz naznačili? Pred dvoma rokmi by sme povedali, že tá identifikácia tam nie je osiahnutá, ale teraz to je veľký obchod s tým, teda e, zacielenie sa na e, modely správania. E, e, teda existujú tu isté možnosti odbočenia od e, zásad tejto smernice a je možné ešte chrániť osoby, keď sú e, anonymizované alebo pseudonymizované. A potom ten odsek 82, o ktorom tu hovoríme, ja myslím, že tu musí ísť o to, v Európe totiž máme rozličné e, právne predpisy, pokiaľ ide o e, ochranu zamestnancov. A my musíme hovoriť aj o týchto zákonných normách. My tu môžeme stanoviť len základnú líniu, ale Sprísnenie je, musí byť vždy možné. Teda ochrana zamestnanca to nie je e, e, obmedzené a teda vždy tu musí byť možnosť e, sprísnenia týchto opatrení. A tiež je potrebné tu zohľadniť národné odlišnosti. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A teraz má slovo člen Polského senátu Michal Savalnecký. Pani predsednička, pán predseda, chcel by som vyjadriť súhlas s pánom Dixom a s pánom Dutinom a tiež s dvomi pánmi, ktorí hovorili za Bundestag. Nariadenie musí obsahovať ustanovenie, podľa ktorého národná legislatíva musí mať primát nad e, európskou legislatívou, ak je to v prospech zamestnanca alebo individuálnych požiadaviek. Inak iba vytvárame ďalšiu prácu pre právnikov. je veľmi dôležité v prípade kolektívnych dohôd, aby národné zákonodárstvo malo prednosť eh, pred európskym, pretože úlohou európskej legislatívy eh, nie znižovať práva, najmä v oblasti zamestnanosti, ale mala by ich rozširovať. Ďakujem. Ešte máme dve prihlášky do diskusie a prosím, aby ste boli veľmi struční. Kolegyňa Batet zo Španielska a pani Zipa. Ďakujem. Myslím si, že to bol veľmi zaujímavý panel, jednak z hľadiska obsahu, ale zároveň aj užitočný na to, aby sme spoznali nemeckú pozíciu, ktorá je tu veľmi dobre zastúpená. Chcem povedať tri veci. Prvá sa týka toho, čo spomenula pani Mann. Mám pocit, že tam bol istý odpor voči pojmom e, súkromia, v oblasti sociálnych sietí, ktoré zastupuje, ale je jasné, že software sa tu môže zlepšiť a môže napríklad e, byť, po, nemal by byť otvorený automaticky všetkým, ale mal by sa otvoriť len teda účastníkom. Sú to aj ďalšie techniky, ktoré sa môžu vyriešiť. Myslím si, že to by boli veľmi E, zaujímavé veci pre používateľov, pretože by mali väčšiu istotu a väčšiu istotu jednak právnu, ale aj väčší pocit súkromia. Ďalej ma zaujali úvahy zástupcu Ekosoku ohľadne malých a stredných podnikov. Skutočne v, Španielku, v Španielsku e, tá hranica 250 zamestnancov sa týka prakticky všetkých podnikov a tým pádom by boli vylúčené ale tak si nemyslím, že riešením by bolo dotknúť sa toho práhu pracujúcich. Ja si myslím, že povaha aktivít a iné kritéria musia byť zohľadnené. Napríklad na privátnej klinike môže pracovať 5 ľudí, ale zároveň pracuje s mimoriadne citlivými informáciami, takže toto treba veľmi dobre zadefinovať, keď sa hovorí o malých a stredných podnikoch. No a na záver chcem eh, vyjadriť plný súhlas s e, vystúpením pána Frederika z Univerzity v Amsterdame, pretože sa dotkol skutočne kľúčových bodov, lebo my hľadáme efektívnosť a ochranu pre európskych občanov. Ďakujem, pani predsednička. Ehm, budem stručná odpadnutie súhlasu pri zamestnancoch, e, to myslím, že je správne, lebo všetky tie príklady, ktoré e, boli uvedené, e, nevedú k prospechu zamestnancov, ale tie sa zozbierajú a postupujú sa ďalej. A potom niektorí zamestnanci si myslia, že to nemôžu odmietnúť, lebo sa nazdávajú, že z toho budú pre nich plynúť nevýhody znižovanie byrokracie. A žiadne, prosím vás, žiadne navyšovanie e, údajov pre podniky. Toto sa vždycky uvádza a e, skloňuje pri nových návrhoch. Ja si ale kladiem otázku, prečo nikto nehovorí o e, zvyšovaní byrokracie pre zamestnancov a E, občanov. Keď si teraz chcem chrániť svoje údaje, tak mám množstvo práce a množstvo času tomu musím venovať. Keď idem e, na Facebook, tak musím e, sledovať, čo robím. A keď nakupujem kartou, tak musím pozerať, či tam náhodou nie je napísané, že použitím karty dávam súhlas na spracovanie mojich údajov. A všade si musím všímať, aké podmienky sú viazané na použitie mojich údajov, takže vôbec e, to nie je jednoduché. A to sa považuje za súkrom, za samozrejmé a tie náklady, áno, ochrana údajov stojí peniaze, ale musíme jasne povedať, že ochrana údajov môže byť aj konkurenčná výhoda. My sme hovoril o tom, že toto nie je jednoduchá vec, e, toto nie je e, otázka dobrého, zlého počasia. Toto sú základné práva občanov a musíme počítať s nákladmi. A tá posledná veta, nemáme žiadne zábrany, aby sme občanom spôsobali vyššie náklady a, a pri znižovaní ich príjmov. Ja myslím, že tu nedojde k nerovnováhe medzi podnikmi a občanmi. Ďakujem veľmi pekne. Teraz panelisti majú príležitosť odpovedať na otázky. Nemusíte odpovedať na všetky, ale to, čo považujete za relevantné. Nech sa páči zľava doprava. Zodpoviem jednu otázku. Otázku o budúcnosti. Dúfam, že som to správne pochopil, ale ak nie, tak môžeme o tom hovoriť neskôr. Hovorili ste o individuálnych bezmenných e, profiloch a čo pre budúcnosť. Ja myslím, že tieto prejavy, e, profily najmenej 10 rokov budú veľmi e, bežnou vecou a bude to veľká súčasť spracovania údajov. A pokiaľ ide o zákony, bolo by jednoduchšie, keby e, sme do naredenia pridali aj tú formuláciu o vyčlenovaní e, osôb. A to si myslím, že by určite podstatne pomohlo. Ďakujem. Stručne k vašej poznámke E, poslanca z Polska. Nechcem, aby ste ma zle pochopili. Európske nariadenie, aby boli stanované minimálne štandardy a tie musia platiť. A to, čo som chcel politicky vyjadriť, je to, že nemožno zamedziť, aby jednotlivé členské štáty mali, teda nemôže to viesť k tomu, aby existujúce, existujúce Eh, právne predpisy eh, v členských štátoch eh, boli znižované, ich úroveň bola znižovaná európskymi predpismi. Ja mám taký dojem, že týmto smerom sa to môže uberať. A to, čo povedala španielská poslankyňa, myslím, že tam sa treba pustiť hlbšie do tejto témy od istého počtu e, osôb dochádza k výmenu údajov, teda e, sú podniky, kde je viacej e, výmeny údajov a podniky, kde je menej. A ja myslím, že môžeme povedať, že diskusia, ktorá prebieha v Ekosoku a to nastolila rakúska strana, teda isté úpravy, ktoré e, platia pre e, ochranu záujmov v istých podnikoch, tie by mohli platiť aj pre ochranu údajov v jednotlivých podnikoch. Ďakujem. Chcem e, len povedať, že teraz končí možnosť tlmočenia. Takže vy ste vlastne boli poslední. Takže budeme pokračovať v angličtine